Uh, hello, good morning, uh, everybody. Um, sorry. Dobré ráno, kolegyne, kolegovia. Prepašte, že maličko meškáme. A je to preto, lebo Dan Dalton tu nemohol byť na prvý bod. Ale Eva je tu na čas, tak môžeme začať. Máme tu maličké zmeny v programe. Ako viete, hlasovanie správy Gebhard Foss o ponuke digitálneho obsahu. Toto sa posunulo a poobedná schôdza vo štvrtok, tá bola celá zrušená. Takže toľko k programu. Ak nikto nemá žiadne pripomienky, tak s týmito zmenami je program schválený. Dobre. Viete, že tento, toto schôdza sa vysiela Máme aj nový newsletter IMCO. Všetci ste ho dostali mailom a kto chce papierovú verziu, môže si ju tu vyzdvihnúť. Prvým bodom programu je správa o prebiehajúcich medzižalných eh, rokovaniach. Týka sa to hlavne typového schvalovania. Dan Dalton, ten príde trošku neskôr. Ako som spomínala, tak tento bod preberieme po tom, čo preberieme Druhý bod, Evin, ktorým je posúdenie pozmeňovacích návrhov k stanovisku, k návrhu smernice, aby orgány hospodárskej súťaže v členských štátoch e, mohli byť efektívnejšie pri presadzovaní náležitého fungovania vnútorného trhu. Eva Medel je teda naša, naša spravodajkynia a rovno je dávam slovo. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Viete, že cieľom tohto návrhu smernice je zabezpečiť náležité fungovanie vnútorného trhu, teda lepší výkon presadzovanie pravidel hospodárskej súťaže zo strany národných orgánov hospodárskej súťaže. Je to článok 101 a 102 zmluvy o fungovaní EÚ. Zhrnula by som ciele návrhu smernice je tu viacero kľúčových oblastí, cez ktoré národné orgány v oblasti pokrytia, že môžeme posilniť. Takže návrh sa zameriava na zvýšenie nezávislosti od politických alebo iných vplyvov. Ďalej sa hovorí o adekvátnych zdrojoch, technických, finančných alebo ľudských. A tiež sa hovorí o posilnení investigatívnych právomocí a tiež o tom, že by tieto orgány mali mať možnosť uplatňovať e, účinné a proporcionálne pokuty. Ďalej sa hovorí o postupoch týkajúcich sa e, výstupu z kartelu, teda odpustenia pokut v prípade takéto dobrovoľného upustenia od e, monopolného alebo kartelového správania. E, väčšina e, pozmeňovacích návrhov ide v tejto línii, uberá sa rovnakým smerom ako moje návrhy týkajúce sa správy IMCO. Zamerala by som sa teda na štyri veci. Prvá vec, nezávislosť, nezávislosť národných protimonopolných orgánov ich zamestnanci, či už to management alebo mm, vedúci pracovníci e, musia skrátka všetci byť nezávislí od inštrukcií od akýchkoľvek iných inštitúcií a tiež nemôžu porušovať predpisy o konflikte záujmov. Je potrebné byť ale veľmi obozretný, pokiaľ ide o e, to obdobie, e, počas ktorého takíto zamestnanci e, nemôžu byť vystavení konfliktu záujmov alebo pracovať v nejakej konkurujúcej e, sfére. To je tzv. cooling off period. Keby bola príliš dlhá táto lehota, tak by bolo ťažké prilákať nových pracovníkov do takýchto orgánov. Bolo by to takmer nemožné. A pokiaľ ide o rozpočtovú nezávislosť, myslím si, že národné protimonopolné orgány by mali mať samostatné rozpočty, e, aby sme mali možnosť venovať dodatočné zdroje špecifickým prípadom. Zároveň je však potrebné zohľadniť to, že v národných rozpočtových konaniach e, sú často rozdiely. E, ten návrh by mal do najširšej miery pokrývať všetky e, tieto rôzne národné systémy, nemal by byť s nimi v rozpore. Potom tie rôzne formy financovania rozpočtov protimonopolných orgánov v členských krajinách. Niektoré napríklad e, sú plne príspevkové, iné e, sa financujú čiastočne samostatne, niektoré úplne samostatne, čiže buď to jedno, druhá alebo kombinácia. Pokiaľ ide o úroveň pokút. Myslím si, že 10 ako spoločné maximum prinesie podnikom väčšiu mieru právnej istoty a približí nás k rovnakým podmienkám pre všetkých, teda k takejto situácii. 10 to je najbežnejšia pokuta, ktorá sa v členských štátoch momentálne uplatňuje. Niektoré protimonopolné orgány samozrejme uplatňujú nižšie maxima a toto by teda mohlo viesť k tzv. safe havens, oázam pre niektoré podniky v týchto krajinách. Preto si myslím, že harmonizácia v tejto súvislosti posilní e, pravidla hospodárskej súťaže bez nejakého nadmerného zaťaženia podnikov. A ešte posledná vec, tá sa e, týka tých programov zosúladenia. Myslím, že by tento návrh mal byť v súlade s existujúcimi pravidlami Čiže národné orgány by mali mať takéto programy, ktoré sú efektívne v boji proti kartovému správaniu. To sú teda štyri body, ktorým som sa chcela povenovať a už sa teším na názory tieňových spravodajcov, keďže v budúcich dňoch začneme pripravať kompromisné pozmeňovacie návrhy. Ďakujem. Ďakujem, pani Grapi. Nevidím, Kristal, že by si ty niečo miesto nej povedala? Dobre. Takže ideme z ECR. Daniel Dalton požiadal mňa, aby som v jeho mene vystúpila, lebo príde teda neskôr, ako som už niekoľkokrát spomínala. Minule povedal, že víta návrh stanoviska spravodajkyne ktorý je prínosom pre komisný text, jeho vylepšenie. Návrh komisie sa mu ako taký už páčil, čiže je fajn, že sa z neho vychádza. Systém na národných úrovniach eh, je dosť e, odlišný. Niektoré režimy sú úspešnejšie, iné menej. Sú tam rôzne postupy, rôzne e, pokuty, čiže je to zložité pre podniky, ktoré fungujú cez hranične. V rôznych členských krajinách môžu platiť e, rôzne tresty, často aj teda trestnoprávneho charakteru, čiže je potrebné dávať dávať veľký pozor. E, subsidiarita a proporcionalita e, sú veľmi dôležité, teda minimálna e, miera um, právomoci pre protikartelové orgány vo všetkých krajinách na presadzovanie práva hospodárskej súťaže EÚ. V tomto zmysle predložíme viacero pozmeňujúcich návrhov, napríklad týkajúcich sa rozpočtovej slobody takýchto orgánov a vítame aj 34 a 48 z dielne spravodajkyne. Tiež sme zmenili niekto ktoré z ústavných e, sa linienci, e, kde sa odrážajú obavy e, jednotlivých aktérov, ktorí hovoria, že takéto by mohli odrádzať informantov, čiže mohli by byť odrádzajúce. A takže toto chceme, toto chceme našimi zmenami riešiť a dúfame, že vlastne skupiny naše zmeny podporia. Snáď sa nám podarí relatívne ľahko dohodnúť na tejto téme. Teším sa teda na ďalšiu spoluprácu s kolegami. Toto boli teda slova Dana Daltona. Za ALDE tu máme Ditu Charanzovú. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Áno, spravodajkyňu podporujeme. V prípade väčšiny pôvodných poznacích návrhov 37 návrhov iných poslancov však väčšinovo podporiť nemôžeme. Kľúčové otázky limitu pokuty, to je článok 14, tam by sme podporili pôvodný text z dielne komisie alebo danové pozmeňovacie návrhy. Neviem, prečo by členské krajiny nemali mať možnosť stanovovať si vlastné pokuty, ak teda minimum bude také, ako hovorila komisia, 10 A 14 eh, mm, je problematické, napríklad pokiaľ ide o Holandsko. Eh, zkrátka, eh, bolo by to nepotrebné navýšenie tejto, tohto limitu, čiže krajiny majú možnosť sa rozhodnúť sami, to je balans v poriadku. Pokiaľ ide o článok 16, kartel s viacerými účastníkmi, by mala byť možnosť udeliť e, imunitu viacerým firmám, prečo nie. Potom e, ochrana informantov, áno. Väčšina krajín má zákony, podľa ktorých jednotlivci, podniky a národné agentúry musia oznámiť zločin, ak e, sa o ňom dozvedia, teda takýto trestný čin musia oznámiť. Preto podporujeme návrhy predložené k článku 29. Pani predsednička, tu by som to uzavrela, ale už som niektoré veci návrhy aj spravodajkyni postupila, takže boli sme v kontakte. Ja dúfam, že ona ich zohľadní a teším sa na našu ďalšiu spoluprácu. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Nevidím, že by sa ešte niekto ďalší hlásil. Takto, žiadny ďalší práca tu nie je, takže eh, dám slovo iným rečníkom mene SAD Kristol. Áno, ja nie som tenová spravodajkyňa, ale zaoberám sa hospodárskou súťažou, konkrétne vo výročnej správe, takže by som si dovolila sa k niektorým veciam vyjadriť. Ak dovolíte, urobila by som to podánsky. jeg vil gerne sige, at jeg synes, at, øh, at det er utrolig vigtigt forslag, vi har øh, på bordet her. Myslím, že ide o veľmi dôležité rozhodnutie. V skutočnosti je to absolútne rozhodujúce, aby sme mali vnútorný trh, trh, ktorý by fungoval. Je dôležité mať e, takú politiku konkurenceschopnosti, ktorá by fungovala a preto musíme uh, mať eh, k dispozícii orgány pre takúto konkurencieschopnosť, ktoré by fungovali reálne. A preto chcem podporiť a eh, spravodajcu. Preto je veľmi dôležité aj, aby všetky orgány mali aj dodatočné finančné, eh, dostatočné finančné zdroje aby mali dostatočný politický vplyv, pretože musíme byť čestní, pretože chceme ochraňovať ich vplyv, inak to bude spôsobovať problém na vnútornom trhu, takže je naozaj zásadné, aby sme posilnili nezávislosť takýchto orgánov, aby sme zabezpečili aj ich prístup k finančným zdrojom. Toto je všeobecný prístup, pokiaľ ide o vnútorný trh. Máme tu legislatívu, Vidíme, že to isté platí aj pre motorové vozidlá. Je tu takisto tendencia členských štátov povedať, ale netreba sa miešať do otázok finančných zdrojov. Nie, nie, treba nájsť naozaj vhodnú rovnovahu medzi právami členských štátov rozhodovať a medzi tým, aby sme mali spoločnú legislatívu. Ale ak chceme, aby tieto veci fungovali, tak musíme im zabezpečiť dostatok finančných zdrojov. Tam musíme zasiahnuť, preto je veľmi dôležité, aby sme sa venovali tejto otázke, aby sme žiadali dostatok finančných zdrojov k dispozícii, aby sme zabezpečili nezávislosť týchto orgánov. Toto isté uh, Eh, platí eh, aj pre všetky oblasti, ak chceme mať naozaj fungujúci jednotný trh. Thank you very much, uh, Crystal and Andreas, you also want... Ďakujeme. A ešte Andreas chcel vystúpiť. Áno, ďakujem pekne, pani predsednička, kolegyne, kolegovia. Hej, ja by som sa vyjadril ku kolegyninej správe, ktorú považujem za veľmi konštruktívnu a dobrú pokiaľ ide o zvolený prístup k otázkam hospodárskej súťaže na vnútornom trhu. A naozaj e, som veľmi rád, že takúto správu ona práve vypracovala tak, ako vypracovala. Máme tu konštruktívne príspevky aj zo strany kolegov, takže som si istý, že Eva sa pokúsi to všetko zapracovať a celé to dať dokopy, aby tá správa vyznela ešte silnejšie a teda dúfam, že Ekon mnohé z týchto našich vecí potom aj vo svojej záverečnej správe zohľadní. Ja by som sa vrátil k trom takým menej významným alebo menším veciam, ktoré sú v tomto kontexte dôležité. Vo všeobecnosti súhlasím s Kristul aj s Evo v tom, že nezávislosť, pokiaľ ide o zdroje pre tieto zdroje, alebo tak nezávislosť a zdroje, dostatočné pre tieto zdroje sú veľmi dôležité. Je ale od národné orgány, hovoríme nie o európskej úrovni, to je potrebné si uvedomiť Čiže to sa dosť líši, nejde o to, čo robí v tejto veci komisia, hovoríme o orgánoch v členských štátoch, máme krajiny, ktoré sú malé, veľké a tak ďalej, takže nie je to až také ľahké mať jasnú líniu pre úplne všetky veci, ale ide teda o posilnenie hlavných princípov z charty základných práv, nezávislosť a teda zdroje sú v tejto súvislosti mimoriadne dôležité. A teraz k pozmaňovacím návrhom. Myslím si, že whistleblowing je v e, súlade s programom Leniency a už je to k dispozícii ale chcem kolegov upozorniť na jednu vec. Keby teraz každý, kto chce niekoho ohovárať alebo očierňovať, sa mohol obrátiť na nejakú e, inštitúciu, keby sme každého údajného informanta chránili ako informanta, tak e, pochováme celú našu demokraciu. Čiže bol by som rád, keby sme sa pozreli na to, ako insiderské informácie e, sa môžu lepšie využiť v programoch Leniency. Tieto programy už existujú, ale ten pocit, že by mali teraz každú hlúposť, e, o ktorej sa dozvieme, zohľadňovať a dávať ľudí do väzenia iba preto, lebo niekto o nich niečo povedal, to by som považoval za nebezpečné či nejaká všeobecná ochrana alebo nadmierna entuziasmu, pokiaľ ide o whistleblowing. Uh, toto považujem za niečo nebezpečné pre demokraciu a aj z hľadiska princípov právneho štátu. A to percento, 10 alebo 14 ako limit. Áno. Skupina SAD je za 14 ale nikdy nepadlo žiadne rozhodnutie, nikdy sa neposudzovalo, prečo 10 alebo 14 Čiže preto vystáva otázka, či toto percento naozaj je nastavené správne, pokiaľ je o najvyššiu mieru pokuty. Ale našim cieľom má byť to, mať spoločný rámec na vnútornom trhu a tomu samozrejme patrí aj maximálna výška pokuty. V akej výške konkrétne, o tom je ešte potrebné rozhodnúť, ale že ponecháme členským štátom možnosť rozhodnúť sa každý e, samostatne, to by samozrejme oslabilo ten spoločný prístup k vnútornému trhu. A ešte posledná vec, e, to obdobie cooling off pre ľudí, ktorí pracovali v takýchto orgánoch alebo budú. Naše orgány odvádzajú obrovský kus práce, to by sme si mali uvedomiť a byť na to hrdí. A hoci došlo k e, nejakým prechodom e, medzi súkromným trhom a takýmito orgánmi, napriek tomu komisia stále bola v stave príjmať prísne rozhodnutia, čiže teda rozhodnutia. Čiže povedať, že naše inštitúcie nefungujú dobre, lebo ľudia sa môžu presúvať medzi nimi, veď to neplatí, veď to vôbec neplatí. Máme naozaj vynikajúco fungujúci systém a keď aj ľudia prejdú súkromného sektora, to nebráni vo vyšetrovaní firiem, to eh, nebráni eh, v pokutovaní firiem. Takže ja by som skôr odporúčal, buďme hrdí na to, čo máme, jasné, aj tu sa dá ešte čo to zlepšiť, ale uh, nejaká možnosť uh, inde, sa, inde sa inšpirovať nejakými nápadmi uh, na tomto mieste by som to považoval za veľmi nebezpečné. Takže ešte raz ďakujem Eve a teším sa na to, že o chvíľu budeme hlasovať o jej vynikajúcej správe. Ďakujem. Dobre, a medzičasom už došla aj téma odpadakňa za SAD. Takže pani Grapini, týmto dávam slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Prepačte, že som sa omeškala, ale bola som v výbore TRAN, tam som spravodajkyňou, vystupovala som, takže preto som prišla neskôr. Skupina SAD sa samozrejme detálne pozrela na návrh smernice o poskytovaní alebo o mm, zlepšení um, kompetencií um, orgánov protimonopolných orgánov v členských štátoch. My za SAD máme pocit, že by sme mali vždy vychádzať z toho účelu stanovenia zámeru. Čo komisia teda chcela dosiahnuť, keď prišla s týmto textom? No, chceme lepší prístup k informáciám na trhu, tak aby ten trh mohol lepšie fungovať. Ja s Andrásom súhlasím, nemôžeme povedať, že to nefunguje, ale ešte sa dá čo to zlepšiť. Pokrok e, sa dosiahol, ale sú tu aj problémy a to my dobre vieme. Občania a podniky e, nemôžu v plnej miere využívať potenciál vnútorného trhu. Dovolte mi poďakovať sa spravodajkyni aj tým spravodajcom za spoluprácu. Kolegovia z SAD, aj tým chcem poďakovať za ich návrhy. Mám ich dohromady 14 a chceme zdôrazniť tú skutočnosť, že je dôležité um, zdôrazniť, že uh, politika hospodárskej súťaže musí byť naozaj na úrovni EÚ jednotná, tak aby im dochádzalo k nekalej konkurencii. Národné protimonopolné orgány by uh, mali stavať na náležité legislatíve, napríklad pokiaľ ide o stanovovanie sankcií. To by malo byť uh, na rovnakej úrovni v celej EÚ bez ohľadu na to, kde konkrétny podnik pôsobil, lebo vieme, že niektoré firmy pôsobia v viacerých členských krajinách. A nemôžeme teda mm, byť v situácii, e, kedy v jednej krajine sa uplatňuje iná sankcia ako v druhej. To nie. Na druhej strane by tieto orgány mali mať aj e, potrebné prostriedky. Nemôžete niekomu dať nejakú úlohu a mm, nevybaviť e, prostriedkami na jej výkon. Takže je dôležité, aby tieto orgány e, mali zároveň nielen finančné zdroje, ale aj mm, naozaj kvalitné ľudské zdroje, kvalifikované ľudské zdroje. A potom definícia kartelu. E, na to by sme sa tiež mali pozrieť. A potom ustanovenia, na uplatňovanie legislatívy v konkrétnych prípadoch napríklad pokiaľ ide o trestnoprávnu zodpovednosť a tak ďalej. Pokiaľ ide o pokuty, my si myslíme, že by krajiny mali zabezpečiť to, že tá suma, akú môže na pokute požadovať národný protimonopolný orgán, či už ide o firmu alebo kartel, skrátka by to nikdy nemalo byť menej ako 14 obratu buď to tej firmy alebo toho kartelu e, v roku predchádzajúcemu rozhodnú, prijaťu rozhodnutia. E, čiže 14 ako minimum. Pokiaľ ide o, o tých informantov, Takže chcela by som len doplniť to, čo hovorí Andreas. Treba ochraňovať určite ľudí a to čo najrychlejším, najefektívnejším spôsobom, pretože treba zabezpečiť e, neporušovanie legislatívy, avšak nemôžete zabezpečiť to, že keď, kým nemáte dôkaz, tak orgán nemôže konať. Nemôžete mať len na základe nejakého prehlásenia. O, e, Eh, podať žalobu a potom orgán má konať. Nie, my ochraňujeme osobu, ktorá má tieto informácie a potom vnútroštátny orgán musí získať dôkazy, ktoré by podporili toto prehlásenie. Chcem vám poďakovať, myslím si, že je to veľmi dôležité a musíme dávať pozor na to, aby sme zabezpečili pridanú hodnotu lepšiemu fungovaniu vnútorného trhu. Tam je... Ďakujem pekne. Chcete povedať niečo za zelených, či nie? Dobre, takže teraz zostane slovo predkladateľka, nech sa páči. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať, tenovým spravodajcom, ktorí dnes prišli, alebo boli zastúpení, takisto aj kolegovium ako pán Šváb, za ich pripomienky k, ich, k tejto správe, konkrétne informácie ohľadne toho, čo podala pani Harancová. Myslím si, že môžeme nájsť kompromis, keď hovoríme o niektorých konkrétnych záležitostiach, kde sú ešte rozdielne názory. Máme pred sebou ešte pár dní na prípravu kompromisných eh, návrhov. Môžeme hovoriť o množ, výške tej sankcie, pokuty. Dôležité je, aby sa to navrhlo tak, aby to bolo v súlade s existujúcou legislatívou a takýmto smerom budú napredovať aj moje pozmeňujúce návrhy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. To znamená, že pravdepodobne budem musieť pripomenúť, že kompromisné návrhy budú zvažovať na ďalšom zasadnutí výboru 20. novembra. Takže teraz môžeme prejsť k ďalšiemu bodu. Je to prezentácia zo strany komisie Ide o stanovenie podmienok a postupov, na základe ktorých môže komisia žiadať o informácie od podnikov vo vzťahu k vnútornému trhu a súvisiacimi oblastiami. A 2. mája roku 2017 komisia zverejnila balíček, ako viete, Obsahovalo to aj návrh, pokiaľ ide o stanovenie postupov a podmienok, na základe čoho komisia môže žiadať od podnikov, od asociácií podnikov, od kartelov poskytovať informácie vo vzťahu k internému trhu a ostatným oblastiam. Takisto sa to pozná ako nástroj eh, pre jednotný vnútorný trh. Týka sa to konkrétnych prípadov, aby sa takýmto spôsobom zo strany komisie v prípade vážnych problémov, pokiaľ ide o uplatňovanie legislatívy, keďže je jednotného vnútorného trhu, mohli vyžadať takéto informácie. Takže žiadame o Európsku komisiu, aby tú prezentáciu teraz realizovala, prečo pokiaľ ide o dopadovú štúdiu a potom eh, ohľadne návrhov, pokiaľ ide o nariadenie. Takže teraz dostane slovo Európska komisia a za komisiu sa vyjadrí predstaviteľ z DG Grow, Kamil Kiliansky, šéf eh, úradu, takže nech sa páči, sedíte tam v poriadku, nech sa páči, máte slovo. Dobré ráno všetkým, ďakujem pekne za možnosť prezentovať e, tento náš nástroj. Ako to bolo práve povedané, ide o súčasť našej stratégie pre vnútorný trh, konkrétnejšie pokiaľ ide o klaster uplatňovania e, pravidel. Čo teda tento nástroj je? V zjednodušene povedané ide o úpravu postupov, ktoré umožní a dá možnosť komisii spierať informácie priamo od účastníkov trhu, to znamená od podnikov za veľmi prísnych podmienok s cieľom dvojakým. Jedným týchto cieľov je uplatniť, posilniť e, základňu, pokiaľ ide o riešenie v prípade porušovania pravidel a takisto, pokiaľ ide o posilnenie precíznosti v rámci legislatívy. Takže toto sú dva základné princípy, ktoré sú pre nás dôležité. Z funkčného hľadiska tento nástroj nie je novým nástrojom v tom zmysle, že tieto požiadavky o informáciách boli k dispozícii pre komisii už v posledných 25 rokoch, pokiaľ ide hospodárskú súťaž. V roku 62 sme tu mali prvé nariadenie, ktoré umožnilo žiadať informácie v rámci antitrustu. Potom pri fúziách a v roku 2013 sme mali najnovší dodatok takýchto právomocí, pokiaľ ide o štátom dotované podniky, štátna pomoc. A to je veľmi kľúčové pre nás, pretože komisia vlastne neuplatňuje tieto zmluvy európske voči podnikom alebo voči členským štátom. Ako viete, podniky sú vlastne tretia strana a treba medzi tým rozlišovať. Takže v rámci tohto nariadenia vlastne sa venujeme a pokrývame tie vákua, ktoré sme tu mali s cieľom, ktorý je veľmi jednoduchý. Chceme mať viac informácií a takto môžeme rýchlejšie rozhodovať a lepšie fun- maj- budeme mať lepšie fungujúci ten vnútorný trh. Je dôležité povedať, hneď v úvode, že Smith nie je zacielený proti nejakým konkrétnym formám nefungovania. Je to skôr taký generický nástroj s motiváciou riešenia niektorých konkrétnych problémov. Nie je kreovaný na to, aby riešil e, konkrétne problémy v konkrétnych daných členských štátoch alebo špecifické problémy. Takže tá dopadová štúdia pokiaľ ide o dopadovú štúdiu, dopadová štúdia pre SMIT je dôležitá v tom zmysle, že sa tu revidujú niektoré prípady, kde je vlastne nedostatok informácií, ktorý viedol k tomu, že sa nedali uplatniť jednotlivé prvky tejto legislatívy. To sa robí tak eh, terasovite. Týmto sa zníži vlastne Bolo by to jednoduchšie, ak by sa dali tieto informácie žiadať priamejšie od podnikov, Takisto robíme administratívne postupy, to znamená v prípade porušovania prípadov, kde sú na, v prípadoch teda, kde sú problémy pri zbieraní údajov, pokiaľ ide predovšetkým o verejné obstarávanie. A takisto sme citovali aj príklady, ktoré sa týkajú sekundárnej legislatívy, kde by bolo dobré, aby sme mali precíznejšie, precíznejšie postupy, ak by tu boli informácie ohľadne viacerých veľkých podnikov, predovšetkým pokiaľ ide o kapitálové požiadavky, teda smernicu, ktorá to pokrýva, a takisto aj pokiaľ ide o geoblocking, kde ide o pokrytie vlastne audiovizuálneho sektora. Takže toto sú iba také ilustrácie, aby som vám naznačil, ako to vyzerá. Nie je to zámer, že by to mali byť hlavné iniciatívy, ktoré by boli pokryté týmto nariadením. Sú to iba na to, aby ilustrovali, že boli tu v minulosti prípady, kde nedostatok informácií vlastne spomalil alebo naše vyšetrovanie e, hatil. Takže vysvetlili sme už, prečo informácie, ktoré žiadame od podnikov, doposiaľ nie sú k dispozícii zo strany členských štátov, pretože treba si uvedomiť, že v prípade prípadov pre porušovanie štátov, tak sú to členské štáty, ktoré majú povinnosť lojálnej spolupráce a majú poskytnúť takéto informácie. Vo väčšine prípadov to urobia, ale niekedy to nerobia. Ako som povedal, sú také prípady, kde je to z viacerých dôvodov ťažké vysvetľujeme, prečo takéto dobrovoľné požiadavky pri informácie nefungovali, teda aspoň v praxi a uvádzame aj príklady v rámci tejto hodnotiacej štúdie, pokiaľ ide právomoci v oblasti hospodárskej súťaže, to nezasahuje do tých prípadov nefungovania na úrovni jednotného vnútorného trhu. Pokiaľ ide o impact assessment, tam sme sa snažili kvantifikovať e, pomer nákladovosti a prínosov pretože firmy musia vynakladať náklady na to, aby poskytli to informácie, ale potom sú to takisto benefity pre verejnosť, pokiaľ ide o lepšiu reguláciu a rýchlejšie uplatňovanie a presnejšie predpisy. To je veľmi dôležité, ak zoberieme do úvahy celú tú magnitúdu tých prípadov, ktoré sú spomenuté vlastne e, v tých prípadoch, ktoré sme uviedli. Je to na úrovni viacerých miliárd. Takže toto je potenciálne zaujímavý nástroj, Takže vlastne kolegium bolo veľmi, e, malo veľký záujem na tom, aby sa predložili tieto výsledky, aby to bolo zapracované do tohto návrhu. Treba zdôrazniť to, že nejde tu o nový postup. My sa nesnažíme uplatniť e, aký jednotlivý vnútorný trh voči podnikom. Stále to je voči členským štátom a navrhuje sa taká legislatíva, takže my nie e, trestáme podniky takýmto spôsobom. Sú tu požiadavky o informácie, ktoré sú dôležité na to, aby sa mohlo lepšie regulovať. Takže to je dôležité aj v kontexte článku 258, pokiaľ ide o postup v prípade porušovania pravidel. Uplatňuje sa Smith v tých prípadoch, kde je potreba rozhodnutia kolégia. Predtým, než tento postup sa spustí, tak musí byť formálne rozhodnutie prijaté zo strany kolegia, tzv. uvádzacie rozhodnutie a sú tu určité podmienky a kritéria v rámci nariadenia, ktoré v podstate súvisia s tým, že musí tu dôjsť k vážnemu nefungovaniu vnútorného trhu, ktoré sa nedá vyriešiť prostredníctvom údajov, ktoré sú k dispozícii zo strany podnikov a takisto nie je iný spôsob, ako by sa tieto informácie dali vyžiadať. Nie zo strany členských štátov, ani z iných strán. Takže pre nás ide o veľmi prísny, prísnu zábezpeku, pokiaľ ide využívanie tohto nástroja, takisto si treba uvedomiť, že nejde tu o nejaký záväzok podávania správ, ktorý by sa opakoval. Ide tu o ad hoc požiadavku, to znamená, je to veľmi zacielené, ak sa pozrie na dopadovú štúdiu, tak je to napríklad zacielené na 50 bank, alebo na providerov audiovizuálnych služieb, troch, štyroch, alebo na koncesionárov. Takže je to veľmi zacielené a sústredí sa to teda na podniky, ktoré môžu mať k dispozícii takéto informácie. E, normálne teda hovoríme o veľkých podnikoch, malé a stredné podniky sú takisto pokryté, pretože stále ešte môžu mať také informácie, ktoré sú dôležité a môžu byť komplementárne voči tomu, čo veľké nadnárodné spoločnosti by mali k dispozícii. Ale takisto chceme vytvoriť také prostredie, kde by malé a stredné podniky mohli poskytovať informácie, v plnej dôvere, že sa tá dôvernosť zachová. Mikropodniky sú vyňaté už v tomto štádiu a je teda o nástroj, ktorý by teda reagoval predovšetkým na, v prípade otázok cezhraničného charakteru. Hovoríme tu teda o podniky, ktoré fungujú cezhraničným spôsobom kde treba zohľadniť viaceré právne predpisy členských štátoch, ktoré majú doposiaľ v rukách členské štáty. Takisto treba pozrieť napríklad na povahu tohto nástroja, kde sa napríklad sústredíme na štátnu pomoc, ide aspekty štátnej pomoci. Využívalo sa to napríklad, pokiaľ ide o daňové problémy v minulosti. Riešilo sa to zatiaľ iba dva alebo trikrát od roku 2013, kedy to vlastne vstúpilo do platnosti voči nadnárodným spoločnostiam, takže hovoríme o Starbucks a Fiat, o firmách ako Starbucks a Fiat, nehovoríme o malých a stredných podnikoch, takže vidíte, s akou frekvenciou sa uplatňoval tento nástroj a kto vlastne, na koho sa to zacieluje a išlo tu predovšetkým o neplatené dane, ktoré boli vo výške viacerých miliónov, ale takisto to týkalo aj v prípadu Apple, kde sa neuplatnili tieto nástroje, ale samozrejme boli tu viaceré formy vyžadovania, kde sa takéto nástroje potom môžu uplatniť a takéto postupy sa takýmto spôsobom umožnia. Takže o chvíľu vysvetlím, ako vlastne ten celý proces vyzerá, ale treba si uvedomiť, že nežiadame vlastne od podnikov, aby robil nejaké externé prieskumy pre nás. Ide o informácie, ktoré sú k dispozícii v účtovných knihách týchto podnikov. Nežiadame od nich, aby teraz zamestnali právnikov, aby produkovali údaje pre nás. Je to proporčné, ide o informácie, ktoré vlastne tieto firmy, firmy majú k dispozícii v účtovných knihách. Takže, ako som už bol povedal, za každým, keď sa tento nástroj uplatňuje, e, musíme mať to uvádzacie rozhodnutie, to je pokryté v článku 5 nariadenia. Toto musí byť motivované riadnym spôsobom. Máme tu kritéria, ktoré som už bol spomenul a Musí sa to dať na vedomie členským štátom, ktorých sa to týka. Potom sú tu ešte ďalšie možnosti, ktoré máme k dispozícii. Je tu jednoduchá požiadavka, kde žiadame od podnikov, mohli by ste nám poskytnúť tieto informácie, prosím sa, nie sú tu žiadne sankcie, ktoré s tým spoja, takže môžu aj odmietnúť, môžu odmietnúť reakciu, môžu sa neskôr vyjadriť, môžu ignorovať túto požiadavku. Ak sa rozhodnú, že budú reagovať, tak by nemali poskytnúť informácie, ktoré by boli úmyselne zavádzajúce, ale nie sú tu teda žiadne sankcie. Je to takisto možnosť formálnej požiadavky, ktorá si vyžaduje samozrejme ďalšie rozhodnutie zo strany komisie a tu sú potom sankcie, pokiaľ ide o neodpovedanie alebo neskorú odpoveď. Takže sú tu dve možnosti. Vo väčšine tých prípadov tá skúsenosť, pokiaľ ide nástroje, ktoré máme, sa to týka tých jednoduchých požiadaviek, tak toto bolo v minulosti. To sa vždy udeje pred nejakým, nejakou formálnou požiadavkou, ale nežiadame takúto sekvenciu v rámci toho nariadenia. Pokiaľ ide o tie sankcie, tak treba povedať, že nejde tu o sankciu, pokiaľ ide o správanie sa v podniku, v prípade antitrustových postupov alebo fúzií, kde sa vlastne takéto postupy sa vlastne takéto postupy uplatňovali na základe definícií, ktoré máme na komisii. Tu vlastne tá sankcia alebo pokuta iba má taký odraďovací, odraďovaciu po, povahu. Ide tu o to, aby vlastne ten podnik spolupracoval v rámci toho vyšetrovania. Doposiaľ to bolo voči členským štátom alebo legislatívnemu procesu, ale teraz by to bolo nacielené voči firmám. Tieto sankcie vlastne boli účinné, nikdy sa neuplatňovali, pravdepodobne vlastne nikdy, pokiaľ ide o disciplinárne procesy. Podniky jednoducho reagujú, pretože nemajú s tým problém, takže to je skôr taký odradzovací prostriedok. Pokiaľ ide o dôvernosť, tak tá je veľmi dôležitá, pretože častokrát žiadame také informácie, ktoré sú dôvernej povahy, privilegované povahy, ktoré k dispozícii majú iba tieto podniky. Ak by sme mali iný spôsob, tak by sme to urobili sami. Vlastne je to súčasť tohto celého návrhu, takže budeme mať k dispozícii takéto dôveryhodné informácie, tak ako to bolo aj v minulosti, keď komisia v rámci hospodárskej súťaže sa venovala riešeniu takýchto problémov, takže sú tu rovnaké identické ustanovenia v rámci toho procesu, tak ako to je v prípade štátnej pomoci alebo hospodárskej súťaže, kde hovoríme o profesionálnom dodržiavaní tajomstva, kde úradníci komisii, rovnako teda ako štátni úradníci, musia dodržiavať tajomstvo. Takisto sú tu procesy, ktoré sa kde sa definuje, čo je dôverné, čo nie je dôverné. Táto dôverná informácia bola k dispozícii iba členským štátom a iba v kontexte formálnych postupov v prípade porušovania predpisov a v iných prípadoch teda dodržiavam všetky predpisy, ktoré sa týkajú obchodného tajomstva, verejného tajomstva alebo sprostredkovania takýchto informácií. My nebudeme žiadať nejaké osobné údaje. Ide tu o údaje, ktoré sa týkajú teda podnikov. A to je takisto niečo, čo treba zdôrazniť. Takže to je vlastne v podstate ten návrh. A tu by sme na záver chceli citovať Žána Tyrola, ktorý je jeden z mála Európanov, ktorý dostal Nobelovú cenu a vo svojom príhovore hovoril o pri problémoch, ktoré sú s regulačnými úradmi a to vlastne iba poukazuje na to, čo povedal Beck. Je to občianská spoločnosť, ktorá hovorila, že treba vyrovnať tie právomoci, aj pokiaľ ide o spotrebiteľov, ten vzťah spotrebiteľov a podnikov. Treba si uvedomiť, že nejde tu o nariadenie, ktoré by bolo zamerané proti podnikom, nechceme predpisy mať proti podnikom, ale chceme regulovať prostredníctvom postupov v prípade porušovania predpisov, a takýmto spôsobom vlastne regulujeme správanie sa podnikov nepriamým spôsobom a táto regulácia častokrát je oveľa dôležitejšia, pokiaľ ide podnik ako nejaké e, prípady, ktoré riešime, kde došlo k porušeniu predpisov v prípade fúzie alebo e, vytvárania väčších celkov. Takýmto spôsobom vlastne, ako vidíme, riešime situáciu v prípade podnikov, ktoré pracujú cezhraničným spôsobom a ide o to, aby sa rýchlým spôsobom dokázalo zareagovať, pokiaľ ide o prístup k údajom. A kolegium tento nástroj navrhuje, podľa nášho nástroja je to veľmi dôležité, a myslím si, že e, sa to uplatní iba vtedy, keď všetko ostatné zlyhá. Takže takýmto spôsobom chceme zasiahnuť do trhu vo verejnom záujme. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne za túto vašu prezentáciu. A Eva Midel je spravodajkyňou za náš výbor, takže jej týmto odozdávam slovo. Ďakujem. Ďakujeme takisto Európskej komisie za túto prezentáciu, ktorú sme si práve vypočuli. Vidím tu chválihodný zámer zlepšiť fungovanie jednotného trhu, stratégiu jednotného trhu Európskej komisie, ale na druhej strane a teda konštatujem, že Európska komisia na tom naďalej pracuje, tak na druhej strane však vidím aj určité ustanovenia tohto návrhu ako veľmi problematické. S vašim dovolením začnem skôr, však pozitívne. A k problémom sa dostaneme až k svojmu, vo svojom vyjadrení neskôr. Takýto nástroj bez pochyby zaplní medzeru v súča s nej sérii nástrojov a tým, že budú preskytované práve lepšie informácie, Preznejšie informácie. Na druhej strane však musíme pochopiť, že digitalizácia mení jednotný trh a preto potrebujeme nové vhodné nástroje, ktoré by zabezpečili riadne fungovanie jednotného trhu. Tiež potrebujeme riešiť problematiku účasti konkrétne cezhraničnej účasti na verejných e, obstarávaniach. Táto účasť je momentálne veľmi nízka, 3 až 5 verejného obstarávania je pridelované firmám z iného členského štátu. Zdá sa, že však existujú ale signály, že Smith by mohol takúto situáciu zlepšiť. Všeobecne však stále cítim obavu, že Európska komisia poriadne nezobrala do úvahy stanoviska rôznych zainteresovaných strán, a to hlavne pokiaľ ide o podnikateľský a priemyselný svet, ale nielen odtiaľ. S podobnými obavami už prišli aj niektoré členské štáty. Existuje tu riziko prílišného zaťaženia podnikov v závislosti na tom, ako sa bude používať a definovať SMIT. Na jednej strane firmy budú musieť poskytovať údaje týkajúce sa ich cenotvorby, takisto nákladovej štruktúry, zisku a cezhraničnej činnosti. A na druhej strane podniky nám hovorili, že častokrát veľmi dlho trvá a stojí veľa peňazí to, aby sme takéto údaje získali. Na tento účel budeme musieť eh, prideliť zamestnanca alebo si najať právnikov. Na druhej strane, ak poskytnú neúplné alebo zlé informácie, tak to môže viesť k veľkým pokutám až do výšky 1% ročného obratu. Asi sa zhodneme na tom, že to nie je ten najlepší spôsob, ako podporovať cezhraničnú činnosť podnikov. Podniky tiež vyjadrili obavy z toho, že Európska komisia bude schopná zverejniť v niektorých prípadoch dôverné informácie, ktoré dostala od firiem. Ja teda chápem, že v prípade riadenia o porušenia práva alebo konania o porušenia práva to môže byť zmysluplné, ale nevidím zmysel v tom, prečo by sa mali zdôrazňovať alebo pardon, zverejňovať výsledky výskumnej činnosti, ktoré boli zaplatené a realizované danými firmami. Asi najväčší problém však v tomto návrhu vidím v tom, že Európska komia sa chystá vytvoriť horizontálny nástroj a zatiaľ vôbec nie je jasné, v akých prípadoch tento nástroj bude používať. Informácie majú byť vyžadané v tom prípade, keď bude prichádzať k zásadným problémom uplatňovania európskeho práva. Táto definícia je veľmi vágná a vzniká tu veľký interpretačný priestor, ako to vykladať. Komisia dáva prísľub, že SMIT bude ten posledný nástroj, ktorý sa bude uplatňovať až vtedy, keď sa využijú všetky ďalšie uh, údaje zberu. Avšak stále tu nepanuje istota, že by to tak naozaj bolo. Ja by som bola zvedavá, že či komisia má eh, zoznam všetkých národných a sektoriálnych povinností poskytovať údaje a akým spôsobom vlastne zaistí v praxi to, že SMIT bude naozaj používaný až ako posledná možnosť. Samozrejme si rada počujem konštruktívne návrhy, ako zlepší tento text tohto návrhu nariadenia. Na druhej strane však keď ten text budeme vylepšovať, tak je potrebné zaistiť aj to, že ten text bude potom v praxi aj použiteľný. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. Za tieňových spravodajcov SAD pani Grapiny, nech sa páči, sa vyjadrí. Ďakujem pekne. A ja osobne si myslím, teda mám niekoľko obav ale začnem niečím pozitívnym, ako aj Eva. V skutočnosti musíme sa snažiť vyvinúť väčšie úsilie, aby sme získali vhodné informácie o situácii na trhu. ja by som chcel však položiť jednu otázku komisii. To, čo ste nám tu odprezentovali, vy ste povedali, e, že ste dostali 71 odpovedí z 24 krajín, takže minimálne tak 4 odpovede na jednu krajinu, avšak nie sa to zdá byť málo vhodné, málo pertinentné, pretože keď ste toto, pre konzult, keď ste toto prebehli verejnou konzultáciou, neviem, či je to dostatok údajov, keď hovoríte o 71 odpovediach, to je veľmi málo. Avšak keby ste poslali 1200 spoločnostiam takýto takúto trevars otázku, tak potom je to problém, že ste dostali len tak málo. To je prvá vec. V 71 odpovediach 44 pochádza zo sektoru eh, priemyslu, teda obchodu, trhu a ostatné je z, asi 4 len z verejných eh, orgánov eh, čiže verejné orgány, ktoré sú platené za to, aby sa venovali trhu s podnikaním a e, pod zamienkou, že teda orgán a tak ďalej, komisia to zohľadnila, neviem, toto sa mi nezdá byť moc etické. Nechcem moralizovať ohľadom tohto prístupu, ale nepáči sa mi to. Potom vy ste e, nezakomponovali stredné malé podniky do týchto e, odpovedí. Ja však pochádzam z tohto, z tejto oblasti, ja vám však chcem povedať, že podniky majú obavy, že Ehm, odpíšu niečo nesprávne, pretože nemajú právnu pomoc, nemajú právnu službu, nemajú veľa personálov, ktorý by mohol analyzovať tieto odpovede. Takže obávajú sa vôbec odpovedať. Častokrát sú tam kontroly na vnútroštátnej orgány, ktoré môžu ku nim prísť a ako náhle teda by mali odpovedať, môžu dostať potom reakciu, že hm, vaša odpoveď nebola kompletná, takže bude vám udelená sankcia. Takže preto stredné malé podniky neodpovedajú, lebo nemajú dostatok eh, personálneho obsadenia alebo personálu, ktorý by to mohol sa teda tomuto venovať, inak by im to stalo strašne veľa peňazí. A potom, čo robíme my, eh, orgány, aby sme im pomohli eh, napríklad eh, verejné orgány, štátnej správy, veď oni sú platení z peňazí daňových poplatníkov, oni by mali im pomôcť a možno, že uh, pre vás je ľahšie sa obratiť na podnik, pretože viete, že oni majú obavy z pokut, ale postupne vlastne ich necháte tak. A tým pádom verejné orgány zaspia a hm, nereagujú. Ja sa troška obávam toho postupu alebo tej metodiky, ktorá tu bola použitá. Mali by sme sa nad tým zamyslieť, aký návrh potom z toho vypracovať. Ja teda poprvé mám taký dojem, že to nebola autentická konzultácia, keďže došlo len 71 odpovedí a z toho iba 11 zo strany verejných orgánov. A ak by som mala teraz rozhodnúť, ja by som dokonca zakomponovala do toho teda nezakomponovala do toho stredné a malé podniky, pretože pre nich to je obrovské bremen, obrovská záťaž. Toto je moje osobné stanovisko ako človeka, ktorý pracoval veľa v privátnom sektore, ale veľmi ma zaujíma aj ako na to zareaguje komisia. Ďakujem. Thank you very much. And then for uh, ECR we have... Ďakujem pekne za ECR. Pán Sulik. Ďakujem veľmi pekne za slovo. No, priznám sa, že nerozumiem presne úplne tomuto návrhu, keďže už existujú napríklad verejné konzultácie. A preto ako prvé by som chcel zástupcov komisie poprosiť uviesť dva alebo tri konkrétne príklady, kde by tento nástroj <clears throat> chceli používať, aby aby som jednoducho mohol získať nejakú lepšiu predstavu, že v reálnom živote, čo asi sa s týmto nástrojom bude diať. Takisto by ma veľmi zaujímalo, <clears throat> či tie podniky budú povinné poskytovať len surové dáta, surové informácie, alebo či budú povinné ich spracovať tak, ako si komisia bude želať, preto lebo to vyžaduje ďalší čas a náklady. Komisia uvádza, že náklady na poskytovanie informácií budú pre e, malé a stredné podniky nízke v okolí hranice tisíc eur priemernej. Toto považujem za zlý vtip. Ak komisia chce nejaké informácie, tak nech si zaplatí za tie informácie, ktoré požaduje. Inak to bude len ďalšia záťaž pre malé podniky a práve Európska únia sa borí s tým, že priestor pre podnikanie, že poskytuje priestor pre podnikanie, ktorý je veľa, veľakrát nevýhodný voči zvyšku sveta. Že máme horšie podmienky na podnikanie a tu ich ideme ešte viac horšiť. Považujem toto za veľmi nešťastné. No a ďalšia vec sú, je dôvernosť informácií. Nerozumiem presne tomu, že keď podnik poskytne informácie a označí ich za dôverné, že komisia bude mať možnosť povedať, táto informácia dôverná nie je a bude ju môcť zverejniť. To je teda ďalšia veľká nevýhoda, <clears throat> respektíve ďalší dôvod nepodnikať na území Európskej únie. Preto som toho názoru, že komisia by mala radšej efektívnejšie vynúcovať dodržiavanie pravidiel, ktoré už existujú, ako vymýšľať nové. Tu by som aj chcel oceniť, že sa jej to ako tak darí tých návrhov chodí na šťastie menej, ale tento považujem teda za veľmi zlý. Nie som naklonený preto tejto myšlienke tohto nového nástroja a myslím si, že komisia má dostatočne existujúcich nástrojov a pokiaľ tento ďalší nástroj riadne neodôvodní a nevysvetlí, prečo ho teda potrebuje, tak by ho mala stiahnuť. Ďakujem pekne za pozornosť. Thank you uh, very much. Um, I don't see anybody. Ďakujem veľmi pekne. Oh, za Alda tu nevidím nikoho. Za Gue takisto nie. Teraz poprosím odpoveď za zelených. Ďakujem za slovo. Ja chcem v prvom rade poďakovať komisii za prezentáciu tohto veľmi dôležitého nástroja. Je v záujme nás všetkých zaistiť, aby fungovala konanie pre porušenie práva. A to veľmi rýchlo. Igor Šoltes, ktorý dnes tu nemôže byť prítomný, ma požiadal o to, aby som za ňoho prednesla niekoľko otázok a prípomienok k tomuto návrhu. Poprvé, uvádza, že potrebujeme v Európe viac fungujúci jednotný trh. Na to musíme spoločne pracovať všetci. Tak, ako sa už komisia o tom zmienila vo svojom dokumente, máme tu určité rezervy, pokiaľ ide napríklad o zverejňovanie o súkromných informácií, to je veľmi citlivý na téma a na to musíme dávať pozor. A pán Šolta súhlasí s návrhom Európskej komisie, aby sa mohli vyžadovať informácie zo strany podnikov, pokiaľ na to je dôvod. A zároveň sa domnieva, že tieto údaje by mala Európska komisia považovať za dôverné a mala by sa vyhnúť tomu, aby tieto informácie sa nedostali ku konkurencii. Podniky v tomto pochopiteľným spôsobom majú výhrady my nepodporujeme výnimky pre malé a stredné podniky a mikropodniky vo všeobecnosti, ale teraz je, ja myslím si, ten správny dôvod pri určitých povinnostiach vyplývajúcich z tohto nariadenia poskytnúť. Pán Šoltes by tiež chcel apelovať na to, aby toto nariadenie bolo uplatňované veľmi opatrne, pretože častokrát potom môžeme podceniť náklady pre malé a stredné podniky, ktoré majú veľmi nízke marže. Je potrebné poskytnúť tieto výnimky a Európska komisia by sa mala držať zásady primeranosti v tomto zmysle, keď bude upravovať rozsah informácií, ktoré bude požadovať. Pokiaľ ide o penalizáciu, tak tu nevidíme žiadnu potrebu, ale dobrovoľný postup takisto nie je dobrý, preto si myslíme, že je potrebné to nastaviť nejakú takú zlatú strednú cestu a pán Šoltes takisto v poslednom rade chcel zdôrazniť to, že Európska komisia zohráva veľmi dôležitú úlohu v tom, že konanie za porušovanie práva za, niekoľko, za posledných pár mandátov bolo niekoľko veľmi dôležitých kauz. My to podporujeme a je potrebné toto ešte zlepšiť. Pokiaľ im pomôžu údaje podľa tohto nariadenia. podporujeme možno tento cieľ. Na druhej strane však nemôžeme ignorovať fakt, že toto nariadenie môže pre podniky predstavovať náklady a v konečnom dôsledku to sú práve podniky, ktoré sú tie, ktoré nie sú na svojich ramenách európskeho hospodárstva. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pani predsednička. A pokiaľ už nikto iný sa nehlasí, tak len krátku otázku. Ako to tak počúvam a ako si to tak čítam, tak Európska komisia zdôrazňuje, že bude vyžadovať len informácie, ktoré už majú informa- e, firmy vo svojich účtovných knihách, že ich to nebude zaťažovať. Avšak ostatní, napríklad Eva a ďalší, hovoria o zhrnutí výskumu firie. Možno, že komisia by mohla ešte raz sa k tomu vyjadriť a trocha presnejšie. Ďakujem a v tom prípade teda ešte raz odovzdám slovo zástupcovi Európskej komisie a poprosím o odpoved na tieto otázky. Zastupca komisie. Ďakujem. Ďakujem. Tiež by som na to odpovedal v inom poradí, ak môžem, a začal by som tou žiadosťou o príklady. To je celkom fajn, aby sme pochopili tú myšlienku a opakujem, že tie príklady pri posúdení dopadov sú len ilustratívne. Nejde o nejaký zoznam priorít na pokiaľ ide o budúce kroky Európskej komisie. Povedzme si ten príklad napríklad pre riadenie v prípade porušenia predpisov, prekonanie pre, pre porušenie predpisov v prípade zákazok. Máte napríklad spoločnosť, ktorá by chcela vstúpiť eh, do verejného obstarávania o nejakú koncesiu v členskom štáte. Ide o spoločnosť z krajiny A, a krajina B by ich jej eh, normálne udelila koncesia, ale krajina B sa rozhodne eh, predlžiť koncesiu o 10 alebo 15 rokov eh, bez verejného obstarávania. To je možné na základe určitých podmienok. Tých podmienok sa tý, tie podmienky sa týkajú výnosnosti danej koncesie alebo licencie a nadvezuje to na minulé udalosti z domáceho hospodárstva, ktoré umožňujú predlžiť toto bez konania tendru alebo verejného obstarávania takomto prípade platí konanie pre porušenie predpisov, avšak v každom prípade tie údaje, ktoré by to mali dokázať, sa častokrát veľmi ťažko zháňajú. Členské štáty tie údaje nemusia mať k dispozícii, pretože nemajú vyšetrovacie právomoci, aspoň takú ako napríklad DG Competition na európskej úrovni, a tiež preto, že nemajú v krajine B bezprostredný hospodársky záujem na tom, aby e, poda- e, poskytli komisii tieto požadované informácie. Preto, aby komisia dokončila toto konanie oveľa rýchlejšie, môže požiadať o informácie od koncesionárov, čiže jednu alebo dve e, subjekty z krajiny B, ktoré by potvrdili alebo vyvrátili hypotézu, že je nutné predlžiť túto koncesiu. Inak eh, by si to vymáhanie eh, vyžadovalo veľmi dlhú dobu a nebolo to by to vôbec efektívne, takže toto je príklad pre porušenie predpisov. Ďalší príklad, kedy potrebujeme presnejšie informácie, je napríklad príklad eh, legislatívy, to je pri posúdení dopadu, ide o finančnú stabilitu. Existuje smernica o kapitálových požiadavkách a nariadenie o kapitálových požiadavok. Podľa komisie limity na to, aká časť jednej banky môže byť eh, predaná druhej banke, je ešte stále veľmi veľkorysý. Otázka je, ako sú nastavené tieto limity a aká je likvidita na trhu. A v tomto prípade by komisia musela žiadať o informácie 50 bank. Skúšala to dobrovoľne, ale nedostala žiadnu odpoveď. Teraz však nariadenie o kapitálových požiadavkách nie je znenie úplne presné a zvýšená presnosť by veľmi pomohla obmedziť toto riziko finančného kolapsu. Takže požiadať 50 bank o informácie, ktoré majú v účtovných knihách, ale nechcú ich poskytnúť výmenou za malé zníženie pravdepodobnosti hroziaceho finančného kolapsu sa mi zdá byť eh, celkom výnosné. Posledný prípad, ktorý sme použili ako príklad, zase je to len ilustračný príklad, to je vzťah pôsobnosti nariadenia a geoblockingu o ktorom váš výbor vie oveľa viac ako ja. Ale v každopádne eh, sem tam sa hovorí o rozšírení geoblockingu napríklad na tovary a služby, ktoré podliehajú autorskému právu. A takisto je tu aj otázka príjmov a príjmových modelov. Aby sme vysvetlili, aké presné rozšírenie by malo nastať, na to treba presne chápať, aké budú náklady, aké budú rezervy, aké budú príjmy Takáto informácia je k dispozícii iba pre držiteľov autorských práv nie komisii. My vytvárame legislatívu, aby sme získali informácie z rôznych zdrojov, ale tá rýchlosť a tá presnosť legislatívy sa zvýši týmto pádom možnosti žiadosť, e, tým, že budeme mať e, žiad, možnosť žiadať o informácie, ktoré by sme zaslali trom alebo štyrom poskytovateľom napríklad audiovizuálnych e, služieb. Teraz sa vrátim k tým ostatným otázkam, pretože to bude oveľa jednoduchšie na základe týchto príkladov. Je to proporcionálne? No, opakujem. My sa snažíme kvantifikovať náklady, ktoré môžu vzniknúť firmám na základe verejných konzultácií. By sa to ukázalo, je to 1000 až 4000 eur. Je, áno, je to pravda, nie je to nula, ale oproti tým miliardám, ktoré ušetríme, uh, Vplyvom lepšej regulácie a legislatívy ešte stále to je nič. Pokiaľ ide o presnú štatistiku verejných konzultácií, tieto verejné konzultácie e, my vždy vyvesíme na webových stránkach. Neoslovujeme firmy priamo. Sú tam vlastne tri moduly pre firmy, pre občanov a pre štátne orgány. A odpovede sú dobrovoľné. Preto to nie je reprezentatívna vzorka, ale takto pri verejných konzultáciách aj je. Tak to vyzerá. A asi 70 odpovedí je od e, firiem. To boli vlastne odpovede od Združenia podnikov. To sú vlastne organizácie, ktoré združujú milióny firiem. Čiže keď si zoberete tú štruktúru týchto odpovedí, tak e, si treba uvedomiť, že odpovedali aj asociácie alebo združenia, čiže mimovládne organizácie a ďalšie subjekty e, boli súčasťou tejto konzultácie pokuty. My nechceme pokutovať firmy, pretože nechceme zmrzačiť ich podnikanie alebo kvôli tomu, že chceme z nich e, vymačknúť e, dôverné informácie, aby sme s nimi e, mohli konkurovať na vnútornom trhu v rámci komisie. Nie, chceme lepšie informácie o, o vnútornom trhu. Pokiaľ fungovali v minulosti, komisia bez problémov získavala informácie od súkromných subjektov. Fungovalo to natoľko, že žiadna pokuta nebola nikdy e, uvalená. E, žiaden malý a stredný podnik nedostal pokutu za neposkytnutie e, informácií. Je to potrebné ako odrazový mostík. Kto má byť 1% alebo 5%, už je otázka na diskusiu, ale zviazať to obratom, to má určitú atraktivitu a v komisii sa to v praxi veľmi osvedčilo. Žiaden malý a stredný podnik nikdy pokutu nedostal. Jediná firma, ktorá dostala pokutu za zavádzajúce informácie bol Facebook pri fúzii s WhatsAppom. Toto bola komisia troška uvedená do omilu a preto použila ten nástroj, o ktorom hovorím. Je to naozaj horizontálny nástroj? Áno, z definície je to horizontálny nástroj, pretože nevieme, aké problémy môžu v budúcnosti nastať. Dávame teda príklady geoblockingu, bankovej regulácie a verejných e, obstarávania. Však nevieme, čo nás môže čakať v budúcnosti. Môže sa to týkať tak platformiem, môže sa to týkať e, hodnotovej medzery, dvojakej kvality potravín alebo nekalých obchodných praktík. To my nevieme priority tých, eh, tej budúcej komisie tie budú známe až eh, neskôr. Takže preto je toto horizontálny nástroj a namiesto toho, aby sme my preskriptívne vypisovali alebo vymenovali sektory, my sa domnievame, že je potrebné radšej eh, mať to rozhodnutie komisárov, o ktorom som hovoril. Nie je to žiadna povinnosť podávania informácie, je to vlastne ad hoc žiadosť, ktorá sa týka konkrétneho procesu. Z definície, pokiaľ niečo už je ohlásené v rámci reportingu, tak eh, jedno z tých troch kumulatívnych kritérií na toto opatrenie by nebolo naplnené. A komisár by, tým pádom, komisár by týmto pádom nemal možnosť použiť tento nástroj, pretože tá informácia prišla z iného kanála. V každom prípade je možné, že niektoré národné orgány môžu mať teda pravomoc eh, k zberu informácie, čo sa prakticky obmedzuje teda na regulátorov v danom sektore, ako sú telekomunikácie, pošta, energetika, niekedy aj financie. Tieto informácie bude komisia potrebovať a opakujem, na čo použiť SMIT. Je tu iba jedna krajina, ktorá má porovnateľné generické právomoci a to je Spojené kráľovstvo. Máme 300 federálnych orgánov v USA s podobnými právomocami týkajúcimi sa požiadaviek na informácie. Áno, malé a stredné podniky. Áno, vylúčenie. Má tu dve stránky. 102 3000 eur na administratívnej záťaži, áno. Ale ak požiadame malý a stredný podnik, spýtame sa, či majú problém napríklad vo vzťahu so supermarketom a o aký problém konkrétne išlo a či tam bola zmluva a došlo k porušeniu zmluvy a ten malý a stredný podnik možno nechce e, prispieť k verejnému pripomienkovaniu, lebo je to ako whistleblowing a nemáme prostredie zabezpečení dôvernosti a nechránite SME, tak tento postup to umožňuje. Keď vylúčite malé a stredné podniky, tak budú skrátka ehm, naozaj ehm, vystavené všetkým rizikám. Ehm, čiže buď jedno alebo druhé. Ďakujem pekne. Thank you very much, uh, Ďakujeme pekne. A teraz by som dala slovo našej spravodajkyni Eve Majdel. Nech sa páči. Um, thank you so much for, uh, Ďakujem pekne. The explanation to the Commission. Um, and as I said, I really look forward to make... Ako som povedala, chcem, aby tento návrh naozaj bol funkčný, pretože napriek odpovediam, ktoré sme dostali na naše otázky, napriek tomu stále mám určité pochybnosti a mám určité obavy, či sa nám podarí nájsť náležité cesty na implementáciu v tejto oblasti tie ochranné opatrenia, ktoré sú momentálne v texte, skrátka môžu viesť tomu, že ten nástroj bude celý úplne nepoužiteľný. Čiže ako urobiť nástroj použiteľným a zároveň priateľným pre krajiny, ktoré sú veľmi kritické. A tiež sa to týka aj firiem, ktoré sú veľmi kritické. Čiže možno to musíme lepšie odprezentovať, vysvetliť a na tom teda ešte budeme musieť popracovať v spolupráci s tými spravodajcami. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne týmto sme teda uzavreli e, tento bod programu. Chcela by som sa znova poďakovať komisii za to, že prišla a želám im veľa úspechov e, ďalej pri práci na tejto téme. Vidím, že Dan Dalton už prišiel, e, takže možno by sme mohli medzi časom prebrať trialóg o typovom schvalovaní. Takže Dan, máš slovo. Áno, ďakujem pekne, Anelín, ďakujem pekne aj za to, že tento bod, e, že ste s ním počkali, kým prídem. Ospravedlňujem sa, aj tým ispravať som sa že som tu nebol hneď v úvode. Takže naozaj e, sme na tom dosť pracovali. Chcem sa poďakovať tým ispravacom a vlastne ich, tý, ich tímom za tú prácu, ktorú sme odviedli už doteraz, lebo sme sa veľakrát stretli na prípravkách a včera bol uh, druhý trialog. Myslím, že naozaj parlament uh, zomkol šíky, je to naozaj veľmi pozitívne. Máme naozaj jednotné, jednotné stanovisko, čiže to nás posilňuje, posilňuje našu pozíciu v rokovaniach a dosahujeme už aj značné pokroky. Od rady sme včera dostali prehľad ich e, aktualizovaného mandátu, teda mohli sme sa pozrieť na určité konkrétne veci a začať proces e, dopracovania sa ku kompromisom vzájomne akceptovateľným. Rada predložila nový mandát ako celý balík, tak povediac. Ja chápem tú dilemu, je dosť častá, čiže na jednej, oblast, na jednej strane, ak chcete nejaké ústupky, tak musíte urobiť ústupky niekde inde. Takto skrátka funguje tento nový mandát eh, však v niektorých bodoch nepostačoval na dohodu, v niektorých bodoch, ale celkovo došlo k zlepšeniu. Vítame to a ďakujeme rade, že prišla s týmto návrhom. A teraz k meritu veci. Eh, z diskusie sa zamerali na viacero bodov, governance, dohľad nad trhom a sankcie a pokuty. Pokiaľ ide o governance, e, náš tým mal pocit, že tam sa ešte veci musia viacej pohnúť, napríklad zaručenie e, revízií a periodických vyhodnocovaní na schvalovacie orgány a orgány dohľadu, aby teda naozaj všetko fungovalo ako treba. E, máme tam iba peer review, pokiaľ ide o technické služby orgánov typového schvalovania, to je teda v mandáte rady, my máme pocit, že to nie je postačujúce. Eh, náš tým kladie dôraz na to, aby tu bol eh, ex ante eh, forma dohľadu. Toto chceme naozaj nastaviť, aby to bolo poriadne robustné. Bez toho sa nikam nepohneme v rámci tejto reformy. Čiže náš tým predložil protinávrh, pokiaľ ide o oblasť governance a hovoríme o tom a budeme o tom hovoriť v najbližších dňoch s tými pravodajcami Dobre, pokiaľ ide o dohľad nad trhom, tam e, sme sa tešili, že rada e, tam je ochotná sa pohnúť, pokiaľ ide o úlohu komisie a to je naozaj kľúčová vec, že sme naozaj jednotní ako parlament, že to musí byť dohľad zo strany komisie, takže sme radi, že rada konečne je ochotná sa o tom vôbec baviť. No a ďalej, ako som povedal, rada teda sa pohla tu na trošku. Už som spomínal, že bolo zložité pre predsedníctvo dopracovať sa k mandátu o tomto bode a nedalo sa to urobiť izolovane, ale v prípade eh, parlamentu to nemôže byť jediný eh, návrh textu, keďže sa tam iba eh, vraciame k pôvodnému návrhu komisie. Národný dohľad nad trhom, tam sme hovorili o kontrolách, o ich rozsahu, dohodli sme sa na tom a naozaj vítame, všetky kontroly sa majú diať na základe fyzických, dynamických hodnotení a že by sme nemali mať iba papierové kontroly, čiže naozaj konkrétna kontrola. Zase ešte nemáme záverečnú dohodu, ešte je tam kopa práce, aby sme stanovili tie kvóty, koľko aut sa bude kontrolovať, ako sa tie kvóty budú stanovovať a ako sa budú distribuovať naprieč členskými štátmi. Áno, my chápeme členské štáty, ktoré možno nemajú tak zdrojov, aby e, toho testovania bolo veľa, ale nemôžeme mať systém, kde by iba veľké automobilové krajiny e, boli tie, kde sa najviac e, testuje. Mm, to by bol naozaj systém, ktorý by bol vystavený zneužívaniu a rizikám. A teraz tresty a sankcie. Jedna hlavná otázka ostáva otvorená relevantná, hlavne pokiaľ ide o ciele IMCO v oblasti ochrany spotrebiteľa, mandát MP. Tam sa hovorilo o zodpovednosti v prípade e, vadného vozidla. Toto je podľa nás e, dôležitý politický cieľ. Áno, súhlasíme s radou, že sú tu iné legislatívne texty v tejto oblasti, ktoré by to mohli riešiť. E, k tomuto sa ešte vrátime, to si ešte naštudujeme. Ale nevidíme konkrétne kroky na riešenie nedostatkov, pokiaľ ide o spotrebiteľov postihnutých škandalom Volkswagen Volkswagen, čiže je potrebné zlepšiť situáciu pre spotrebiteľov, ktorí boli takýmto spôsobom zavádzaní eh, a toto je naša politická, politická priorita. Trialog pokrýval aj kopu ďalších vecí, kde rada a eh, parlament eh, mali rovnaké mandáty, ale objasnili sme si nejaké veci, pokiaľ ide o naše ciele v týchto oblastiach a teda technická práca bude na tomto mm, stavať a dúfame teda, že na treťom trialogu v novembri sa nám podarí e, pohnúť ďalej a že to rýchlo uzavrieme, lebo sa to už ťahá roky a je potrebné mm, to uzavrieť. Čiže na záver by som chcel znova poďakovať kolegom a teším sa na všetkých pripomienky, e, čiže tie vyskladajcovia alebo iní poslanci, ktorí sa chcú vyjadriť, rád si ich vypočujem. Ďakujem, ďakujem pekne, Dan. Máme tu nejaký tie vyskladajcov, ktorí by chceli vystúpiť? Áno, nech sa páči, pán Štefanec. Ďakujem pekne, pani pracovníčka. Dovolte mi, aby som sa Danovi poďakoval za to, že nás všetkých takto dáva dokopy a ja súhlasím s ním, že pozícia Európskeho parlamentu naozaj je jednotná, čo je super. A je to teda silná stránka, pokiaľ o našu pozíciu v trialogu. Ako povedal spravodajca, rada včera navrhla mnoho vecí, vychádzajúc z toho, že by chceli oslabiť pozíciu Európskej komisie. A to naozaj nie je priateľné, keby členské krajiny chceli uh, e, zachočiť situáciu, tak by nedošlo k žiadnej zmene a práve nám o zmenu ide. Zmenu povieme za potrebnú, ale stále som optimista a dúfam, že sa nám podarí dopracovať k presadeniu našej pozície a že takto prinesieme tú potrebnú zmenu. Eh, tejto oblasti. A táto zmena naozaj musí ísť ruka v ruke s posilnením spoločných pravidiel, nových pravidiel a s posilnením Európskej komisie. Inak to nepôjde. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujeme pekne za SAD Kristel Šaldemose. Ďakujem pekne. Chcem zareagovať na kolegu Štefanca. Naozaj ja chcem poďakovať e, pánovi Daltonovi za vynikajúcu prácu. Áno, tu v IMKU sme mali problémy s touto témou, vnímali sme to každý trošku inak, ale e, dopracovali sme sa skrátka k nejakému spoločnému duchu, duchu spolupráce a aj k spoločnému stanovisku, lebo keď my zomkneme šíky, tak u nás bude jednoduchšie vytvoriť určitú atmosféru z očí voči rade, aby oni pochopili, že nám niečo tiež musia dať, že niekde musia ustúpiť. Eh, považujem to za veľmi dôležitú tému a hoci vo všeobecnosti súhlasím, že sa hýbeme správnym smerom, a to aj relatívne dlho. Um, možno sa ešte chvíľku bude trvať, lebo máme už iba jeden trialog. Eh, posledné rokovania sme museli posunúť eh, tak, aby sme našli riešenia na technickej úrovni. Uh, Čiže kolegovia, chcem varovať, že je tu určité riziko, ale uvidíme, čo sa udeje. A ešte raz ďakujem pánovi Daltonovi, naozaj vynikajúca práca e, z jeho strany ako spravodajcu. Ďakujem pekne. Chce sa prihlásiť o slovo nejaký ďalší poslanec? Ak nie, tak e, Dan. Veľa šťastia, veľa úspechov. Ďakujem pekne. Dobre, a tým sa dostávame k e, ďalšej položke nášho programu, ktorou je posúdenie kompromisných návrhov. Ide o smernicu o službách na vnútornom trhu, oznamovanie povolovacích eh, schém a požiadaviek v súvislosti so službami. Ide o pozmenenie smernice a nariadenia o administratívnej spolupráci v rámci systémov, informačných systémov o vnútornom trhu. Viete, že e, tento návrh je súčasťou e, celkového balíka o službách. Komisia to predložila začiatkom januára 2017 a je tam teda, sú tam štyri legislatívne návrhy a oznámenie. Náš výbor to má na starosti. My sme gestorský výbor a dokonca nemáme ani žiadne výbory, ktoré by vypracovali stanoviska, čiže je to kompletne v našich rukách. A ak ho tu máme, dala by som mu slovo, ale nevidím ho. Oj, prepačte, prepačte, pod lampou najväčšia tma. Takže dávam slovo pánovi spravodajcovi, pán Gutierrez, toho máte slovo. Mne sa to isté stalo predtým. Eh, je veľmi ťažké lokalizovať nás, kde sa vlastne nachádzame. Myslím, že momentálne pracujeme veľmi dobre, veľmi efektívne na výbore pre vnútorný trh ochranu spotrebiteľa aj s tieňovými spravodajcami je pravda, že smernica o, o oznamovaní má štyri rôzne fáze. To je povinnosť notifikácie, potom konzultačné obdobie pre, pre členské štáty, e, Európsku komisia, systém upozornenia, potom rozhodnutie. Toto všetko e, potrebujeme zabezpečiť, aby členský štát mal na všetko čas. Dospeli sme ku kompromisu, ktorý si myslím, že i oveľa alebo značne zlepšuje tento návrh komisie, pokiaľ ide o povinnosti notifikovať alebo oznamovať eh, so systémom takisto aj sankcií alebo naliehavým systémom, ktorý myslím si, že sa zlepšuje a to dosť značne v súčasnom období. Potom tu máme aj konzultačné obdobie, potom aj zverejnenie. Už sme veľmi blízko dohode, pokiaľ ide o systém varovania. Máme ešte troška problémy, pokiaľ ide o obdobie rozhodovania. Myslím si, že je veľmi dôležité hovoriť o, štyroch, o týchto štyroch e, fázach, ale takisto hovoriť aj na tom, že sme sa zhodli všetky politické skupiny a na čom sme sa nezhodli. Kde sú tie diskrepancie ktoré tu pretrvávajú. Zhodli sme sa na tom, že povinnosť, ktorú musia mať jednotlivé členské štáty a ich jednotlivé orgány, či už miestne alebo regionálne, notifikovať Európskej komisii, aký akýkoľvek legislatívny proces, alebo normatívny, alebo administratívny, ktorý by mohol byť akceptovaný v rámci smernice o službách. Je pravda, že sme si vytvorili celý systém sankcií, aby sme administratívne nezaťažovali ten systém, ktorý by mohol výbuchnúť tým pádom. Takisto sme sa zhodli na tom, že nemôžeme ohroziť smernicu o službách, pretože nesmie tu nič e, ovplyvňovať, niečo, e, čo by mohlo e, narušiť fungovanie jednotného trhu. A toto si musíme zachovať. Máme tu však široký konsenzus, pokiaľ ide o tie všeobecné princípy. Čo, čo sú tie problémy? Alebo kde sú tie diskrepancie, ktoré pretrvávajú medzi politickými skupinami? Zásadne ide o to, že kedy a kto môže e, zamraziť tento postup, keď Európska komisia sa rozhodne, že národný, e, národný, regionálny alebo miestny návrh môže ohroziť smernicu o službách. Toto je článok 6 a článok 7. V súčasnosti tento návrh komisie hovorí, že keď po konzultačnom období Európska komisia zváži, že táto smernica môže eh, ohroziť takýto národný návrh a a tento národný návrh môže teda ohroziť smernicu o službách, tak členský štát nemôže toto rozhodnutie prijať nezávislosti na procese v akomkoľvek um, bode sa to nachádza, či, či ide o národné zhromaždenie alebo kto o tom rozhoduje. To je jedno, proste nemôže sa to prijať akýmkoľvek orgánom. A toto nás dostalo do takej situácie, že akýkoľvek národný parlament alebo národný výbor má povinnosť notifikovať Európskej komisie a zabraní mu to vlastne hlasovať o tomto návrhu. A my sme o tom hovorili, že nemôže sa ohroziť jednotný trh, keď príde k tomuto zamrazeniu, pretože to môže byť len následné. Nemôže byť, sa stať to, že akýkoľvek výkonný orgán môže prijať rozhodnutie na miesto Národného parlamentu. To je článok 6.2 súčasného návrhu Európskej komisie ktorý my ostatní chceme samozrejme modifikovať. E, nemôžeme teda toto právo notifikovať, e, ohroziť, ak je tu nejaký národný návrh, ktorý ohrozuje smernicu o službách, takže toto sa nemôže prijať. My si myslíme, že sa musíme vyhnúť tomu, aby takáto legitímnosť e, Národného parlamentu, či už ide o, o, o Madrid alebo britský parlament, v prípade prijatia takéhoto rozhodnutia, dokonca aj kolegium komisárov alebo komisiou, nemôže byť zamrazený. Takže my si myslíme, že sa musíme vyhnúť tejto zmienke, musíme to úplne vyňať vymazať. A teraz sú niektoré politické skupiny, ktoré sú za vypustenie a niektoré, napríklad EPP ALDE, a ECR zdá sa, že by si to chceli ponechať. Takže my takisto navrhujeme, hovoríme, že vzhľadom na tento systém varovania, čo by sa malo stať vzhľadom na článok 7, sú dve otázky, ktoré by sa mali vyriešiť. Poprvé, na základe e, tých e, tém, ktorých sa to týka, alebo ktoré regulujú tento výkonný návrh, my si myslíme, že na základe rozhodnutia Európskej komisie, čo sa môže stať? že sa nebude môcť hlasovať a nebude to mať dopad a bude to e-, Európsky súdny dvor, ktorý v rámci článok v rámci článku 148 môže zakázať že to môže mať akýkoľvek dopad na členský štát, ktorý by mohol ohroziť e, európsku legislatívu, tak potom e, my v podstate tým pádom nevymýšľame nejaký iný systém, ktorý by to nahradil alebo paralelný. V podstate je to na súdnom dvore. E, môže sa stať, že sa zmieni tento článok zmluvy o fungovaní Európskej únie, dokonca, že sa môžu vlastne e, vypustiť teda dopady, ktoré by vyplývali z prijatia tohto národného rozhodnutia, alebo teda vnútroštátnej legislatívy. My však čo nechápeme, ako v takomto období, kedy Európska únia v stave, akom sa nachádza, e, kde máme neustále e, rôzne boje medzi legitimitou európskych inštitúcií a členských štátov v rámci Európskej únie, tak takéto otázky ktoré podľa vlastnej štatistiky, ktorú vypracoval Európskej únie, môže e, mať dopad na 1% národných rozhodnutí, ktoré sa príjmajú. Neviem, či teda to e, ten výraz je správny, ale môže vlastne vytvoriť o, e, obrovský problém v prípade práve tohto percenta, kedy národné zhromaždenie napríklad francúzske sa rozhodne alebo teda mm, to je jedno, no, či už v Nemecku alebo v Británii mohli ohroziť e, princíp subsidiarity a mohli, e, mohli ohroziť vlastne právo e, legislatívy. Toto je veľmi delikatná záležitosť. Nehovorím to kvôli tým politickým cieľom, ktoré, na ktorými, mm, s ktorými všetci súhlasíme, ale Európska komisia vlastne tým pádom môže paralýzovať návrh smernice, pretože nemá schopnosť rozhodnúť o tom, že toto všetko môže ohroziť e, smernicu o službách. Toto si treba uvedomiť, že je potrebné rešpektovať e, v rámci samotnej zmluvy. Takže toto, ako hovorím, sú veľmi delikátne záležitosti, dve čl- dva články, ktoré som spomenul. Pokiaľ ide o to ostatné, tak tam veľmi ľahko sa nám podarilo dospieť ku kompromisom, ale teraz tak v článku 6, ako aj v článku 7, máme vážne problémy dospieť ku kompromisu už viac ako mesiac alebo skoro mesiac ešte je pred nami, kým budeme o tom hlasovať. a Zatiaľ tu máme komplikácie, takže momentálne zatiaľ sme veľmi ďaleko pri týchto dvoch bodov od kompromisu. To je všetko za mňa. Thank you very much. And then for... Ďakujem pekne. A za IPP e máme pána Štefanca, ktorý je tým nech si páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja sa chcem poďakovať spravodajcovi za to, že na túto vec tlačí. A ja potvrdzujem to, čo povedal, že diskusia bola plodná v kruhu tieňových spravodajcov a že teda naozaj dochádza k pokroku. Teším sa, že sme sa dopracovali k dohode na niektorých článkoch, konkrétne trojka, kde sa hovorí o, o povinnosti oznamovať, potom peťka, konzultácie a osmička, informácie pre verejnosť. Pokiaľ ide o šestku, tam ide o varovanie výstrahy. Ja to považujem za veľmi dôležité a včera sme sa dohodli na tom, že tam bude obdobie troch mesiacov, keď dôjde k vydaniu takéhoto varovania a že na obdobie troch mesiacov po uzavretí konzultačného obdobia by členky nemali prieť žiadne opatrenia. To je dôležité. Ale ešte dôležitejšie je článok 7, lebo keby sme chceli naozaj sa dopracovať k zmene, Ehm, museli by sme hovorili o, hovoriť o pôsobnosti tejto smernice a my sme toho názoru, že musíme ehm, rozdávacie právomoci e, e, komisie rozšíriť na celú pôsobnosť ehm, tejto smernice, e, čiže oznamovací štát oznámi komisii opatrenia, no a keď komisia má pocit, že smernica už sa nedržiava, tak v takomto prípade Eh, aká bude teda eh, reakcia. To je najdôležšia časť tejto legislatívy a v najbližších dňoch budeme musieť nájsť spoločnú pozíciu. My sme ako EPP za to, aby došlo k veľkým zmenám, pokiaľ ide o rozhodovanie komisie, aby teda táto mala väčšie rozhodovacie právomoci. Ďakujem. Ďakujem pekne za ECR, je tu Dan Dalton. Ďakujem pekne, pani predsednička. Spravodajca povedal, že vec je veľmi citlivá a my sme sa to snažili riešiť v predchádzajúcej správe, ktorú sme riešili, takže je to naozaj citlivá otázka. Súčasný systém podľa nás teda nedostojí tým výzvam. Jednotný trh je pod tlakom každodenne. Sú tu návrhy eh, národných, regionálnych parlamentov, eh, ktoré idú v rozpore so smernicou o službách. Čiže toto musíme nejakým spôsobom riešiť. Ale tiež nechceme eskaláciu konaní pre porušenie. Mm, toto je, myslím, ten hlavný cieľ. Čiže nám nejde ani o to, aby komisia paralizovala e, národnú úroveň. Nie, naozaj podržiavať smernicu o službách. E, ja môžem poukázať na skúsenosti z vlastnej krajiny a každý by mohol. Je nás zložité, aby sme to zvládli. Nechcem, aby niekto povedal, kašlem na jednotný trh, lebo e, to aj tak nefunguje. Mm, radšej pôjdem do krajiny e, mimo EÚ. E, toto musíme teda naozaj dosiahnuť a to sa komisia aj snaží a podporujeme prístup komisie tejto súvislosti. Pokiaľ ide o špecifické kompromisy, nuž k článku 3 budeme chcieť, aby 6.2 bolo v tejto časti aby tu boli dopady v prípade ignorovania, e, varovania, keď krajina nezvláda mm, reagovať a 6.2 e, je najlepší spôsob, e, prečo by e, mala platiť 3.4, keď niečo neoznámia, e, ale nemali e, by platiť za to, keď dojde k porušeniu v menice o službách nereagovaním na nejaké varovanie. Mm, tá plán ešte Eh, závažnejšie pochybenie, pochybenie. Potom článok 6, eh, tá varovacia lehota, to podporujeme a tiež chceme uh, eh, tu standstill obdobie troch mesiacov a myslím, že sa blížime k dohode. Tri mesiace by mali, mali ostať zachované. A potom sedmičke, tam by som chcel zachovať jednotný rozhodovací postup na rozdiel od odporúčania a potom rozhodujúceho postupu, e, čo by pokrývalo celú pôsobnosť v súlade s 225 e, návrhom z mojej dielne. Možno tá formulácia by sa mohla rozšíriť e, v zmysle súladu so smernicou o službách. Áno, komisia nikdy neprijala rozhodnutie, ale využíva svoju právomoc e, ako nástroj e, na prinútenie členského štátu, aby notifikované opatrenia zosúladil e, s legislatívou EÚ a komisii. Takto dáme veľa väčšiu jasnosť, pokiaľ ide o jej právne povinnosti. A teraz pôsobnosti rozsah pôsobnosti by, ostal čo, by mal ostať čo najširší, aby sme mali čo najkoherentnejší a najefektívnejší systém notifikovania, e, čiže všetky e, všetky potrebné, potrebné veci by mali byť pokryté v mysle smernice o službách. Takže ďakujem pekne spravodajcovi za odvedenú prácu. Myslím, že nás od eh, dohody nedeli už veľa. Dúfam, sa k niečo skoro dopracujeme. Ďakujem, ďakujeme, Dan. A teraz Kaja Kala za Alde. Ďakujem pekne. Dovolte mi, aby som sa tiež poďakovala spravodajcovi za odvedenú prácu. Pokiaľ ide o kompromisy, pracovalo sa konštruktívne. A väčšina článkov teda je v poriadku z hľadiska všeobecných princípov, ale je potrebné v úvodnom staniok ešte niečo, niečo upraviť, lebo sú tam nejaké články, kde sú ešte názorové rozdiely. Takže EPP a ECR už spomínali e, to standstill lehotu v článku 3. Čakáme na nový návrh spravodajcu. Pre nás je to veľmi dôležité, aby e, tie tri mesiace zostali zachované, pretože v oznamovacom postupe ide o identifikáciu a riešenie možných konfliktov medzi národnými pravidlami a smernicou o službách. A to, čo možno najskôr. A Dan Dalton na to poukázal, že nejde o e, postup e, pre porušenie. Chceme sa práve vyhnúť situácii, kedy by bolo konanie potrebné v prípade, že členský štát svojimi opatreniami porušuje smernicu o službách. Takže takéto sa chceme naopak vyhnúť, e, nie ich nejako vyeskalovať pretože vždy je ťažké zradiť spiatočku, keď už je neskoro, keď už tie zákony boli prijaté. Tí, čo dostávajú práva vďaka týmto novým legislatívnym aktom to budú napadať na súdoch, povedia, porušujete naše práva, čiže to sa ťažko zvráti nejako bezproblémovo, bez e, nejakých škôd pre príslušnú krajinu. Čiže naozaj by sme sa mali zamerať na e, prevenciu, na snahu vyhnúť sa takýmto situáciám, keď by takáto legislatíva už nadobudla účinnosť. A návrh pravidiel sa e, ľahšie upravuje, než potom sťahovať pravidlá alebo ich e, náleži, e, následne novelizovať. Potom sedmička. My to vnímame tak, že v mojich službách sa dá plne implementovať iba v prípade, ak všetky porušenia budú riešené jasným, efektívnym spôsobom vytváranie nejakého rozdielu medzi odporúčaniami a rozhodnutiami. Toto nepovažujeme za správny krok. Vysiela to taký signál, že porušenie niektorých častí smernice je menej závažné ako porušenie iných častí smernice. Nie, naozaj chceme, aby jednotný trh fungoval. Nechceme, vytvárať nejaké ďalšie prekážky alebo e, pomyselné e, rozlišovanie medzi jednými a druhými službami, čiže žiadna hierarchia, prosím, e, ktoré prekažky sú e, závažnejšie alebo menej závažné na vnútornom trhu. Všetky prekažky sú rovnako zlé. Ja teda dúfam, že sa dopracujeme k spoločnej pozícii, keďže už od nej naozaj nie sme ďaleko. Takže na teraz ďakujem. Ďakujeme pekne. A ešte Julia Reda za zelených. Áno, ďakujem pani predsednička. Prepačte, pán Šolce tu dnes nemôže byť jediný sa v prípade mnohých e, správ, ale bohužiaľ má povinnosti v iných výboroch. Pán Šoltes, ďakuje pánovi Gutierrezovi Prietovi za naozaj vynikajúcu prácu, ktorú doteraz na tejto téme odvádzal a ďakujem mu aj za vynikajúcu spoluprácu s tenými spravodajcami. Je toho názoru, že kompromisy sú v poriadku a zelení nebudú nejaké závažné veci chcieť meniť. Najdôležitejšia vec, a o tom sa veľa včera na tých vecoch, to je kompromis o článku 7, texte. Chceme, aby odporúčanie v texte zostalo. Je to veľmi dôležité pre našu skupinu a pán Šoltes plne súhlasí so spravodajcom. Ďalej, pán Šoltes je toho názoru, že je dôležité zohľadniť stanovisko právneho oddelenia, právneho odboru Európskeho parlamentu, podľa ktorého kompromis ako naformulovaný už e, je na hranici, pokiaľ ide o kompetencie. Takže e, dúfame, že e, na tomto základe sa dopracujeme ku kompromisu, k záveru. Potom je článok 8, tam sa nám páči tá formulácia, ako je, ale v duchu kompromisu sme ochotní v úvodnom ustanovení mať nejaký detaľnejší text, ako navrhujú EPP, LDA, ECR. Inak nechceme, aby sa kompromis 8 alebo k článku 8 nejako menil. Pokiaľ ide o článok 6, chceme, aby ostal nezmenený, podporujeme stanovisko spravodajcu, nevidíme potrebu a nechceme dodočnú lehotu troch mesiacov, ako to navrhuje EPP, alebo navrhla EPP včera na tieňových spravodajcov. Včera sme už na vecov povedali, že ostatné kompromisy, mm, s nimi nemáme problém a teda ďakujeme za dobrú spoluprácu. Ďakujem. Ďakujeme, Julia. A za EFDD je tu pán Zulo, nech sa páči. Ďakujem, veľmi sa mi páčila táto e, snaha spravodajcu nájsť e, kompromis medzi niektorými politickými stanoviskami, zabezpečiť koherenciu tohto textu, takisto so zmluvami ako to tak troška už aj vysvetlil. Avšak e, momentálne uh, my nesúhlasíme s týmto textom, ktorý by mohol zasahovať do našej oblasti, pretože tu máme na jednej strane kompetencie Európskeho, Európskej komisie voči kompetenciám jednotlivých členských štátov. Je to veľmi delikátna záležitosť, tak ako aj vzhľadom na smernicu o službách, kde vystávajú častokrát problémy. Konkrétne sa to týka článku 7 tam sú najkritickejšie poznámky z našej strany. Európska komisia, neviem, či tam eh, vypustí zmienku o súdnom dvore ohľadom týchto rozhodnutí, ktoré sú, zas, eh, sú záväznými aktami zo strany miestnych alebo regionálnych orgánov či vnútroštátnych orgánov. To sú rozhodnutia, ktoré by im chceli zmeniť, dokonca aj vypustiť niektorý zákon alebo administratívny úkon. Takže tu máme teraz kompromis, eh, pokiaľ ide o rozhodnutia Európskej komisie. Toto je veľmi obmedzené ho dosiahnuť. Avšak eh, v tým pádom vlastne sa nám eh, nepodarilo eliminovať vôbec eh, zásadnú otázku, aké sú kompetencie Európskej komisie vzhľadom na hm, výklad zmluvy o fungovaní Európskej únie. Myslím si, že to nie je ešte korektné, malo by to byť určité odporúčanie namiesto tohto záväzného aktu. Myslím si, že ktorým by mohlo byť vlastne rozhodnutie. Rozhodnutie, ktoré podľa nás by mohlo anulovať celý text tejto normatívy. A ak členský štát sa tomu neprispôsobí, ak už existuje nástroj, ktorý by sa mohol použiť, ktoré sú napríklad eh, postupy o porušení mm, postupy konania pre porušenie predpisov a tak ďalej. Myslím si, že to by nebolo správne. Potom, pokiaľ ide o odsek 3, mm, eh, v odsek 5 eh, článku 3. Podľa nás eh, tam trváme na tom kompromisu. Podľa nás toto nemôžu byť členské štáty alebo miestne orgány, ktoré častokrát eh, práve kvôli svojim rozmerom sú to uh, málo početné zastúpenia, kde nemajú dostatok e, finančných zdrojov pre ďalší personál, takže myslím si, že nemôžeme ich zaťažovať ďalšou administratívnou byrokráciou. E, Európska komisia by mala do detailov napríklad vysvetliť, aké sú jednotlivé e, právne problémy s vzhľadom na vnútroštátnu legislatívu. Tiež sme veľmi kriticky, pokiaľ ide o Mm, tie kompetencie, ktoré by mali byť zverené Európskej komisie vzhľadom na kompetencie členských štátov a miestne a regionálne orgány. Je to vlastne naozaj delikátna záležitosť, tak ako to už e, povedal spravodajca vzhľadom na aplikovanie smernice o službách. E, to by v podstate e, ohrozilo Mm, celý základ a vôbec právny, eh, právne kompetencie eh, členských štátov. Takisto tu je aj konflikt medzi európskymi inštitúciami a vnútroštátnymi orgánmi členského štátu. Myslím si, že v súčasnosti to nepotrebujeme, hlavne v tejto eh, delikatnej situácii, v ktorej sa Európska únia nachádza. Ďakujem. Thank you very much. Is there... Ďakujem pekne. Chce sa ešte niekto vyjadriť? Nech sa páči, pán Šol. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som tú diskusiu sledoval, hovorí pán Šváb. Myslím, že sa uberáme konštruktívnym smerom, predovšetkým pokiaľ ide ten posledný bod, ktorý ešte nie je vyriešený. A preto by som z svojho uhla pohľadu povedal nasledovné. Ďakujem za spoluprácu pánovi Štefancovi. Ja súhlasím s tým, že členské štáty to vnímajú ako citlivú otázku, ale myslím si, že kľúčová otázka že členské štáty vlastne odsúhlasili v zmluvách to, že tie právomoci, pokiaľ ide o dodržiavanie základných slobôd, a týmto sa to dalo vlastne do rúk Európskej únie, tak to vedie nakoniec k tomu, že to, o čom tu hovoríme, vlastne už v podstate dávno malo byť v platnosti, že členské štáty komisi- a komisia jednoducho bezprostredne tieto informácie o zákonoch predkladajú ktoré sa týkajú otázky slobody poskytovania služieb a súvisí to s tou smernicou vo službách. Preto si myslím, že by sme sa mali pokúsiť, aby sme na konci mali výsledok. Myslím, že na tom sme sa už všetci dohodli, že ak teda členské štáty zamýšľajú prijať nejaké opatrenia alebo chcú prijať, a ak komisia poukáže na to, že tu dochádza k rozporu so smernicou o službách, tak tieto opatrenia nemôžu byť implementované, až pokým nerozhodne Európsky súdny dvor. A ja si myslím, že bohužiaľ ten postup na úrovni súdu je ťažkopádny a preto vlastne by sa takáto téma tam nemala dostať, pretože vlastne v zmluvách ako takých sú veľmi dlhé zmluvy, lehoty stanovené a vlastne aj v záujme členských štátov, aby sa čo možno najskôr ponúklo zlepšenie, aby sa zrýchlil celý ten proces, aby jednoducho vznikla právna istota. A ten argument, že členské štáty sú suverené, ja si myslím, že to nás nepresvedčí, pretože túto suverenitu vlastne členské štáty v zmluve o Európskej únii vlastne odovstali. Preto by som sa tešil, ak by sme mali spoločné stanovisko spolu a myslím si, že ten spor o tom, že ten spor ako taký je, že či tie opatrenia, ktoré členské štáty príjmajú, sú ne, protizákonné, alebo či iba implementácia e, protiprávna alebo proti predpisom Európskej To si musíme ešte rozdiskutovať a uvidíme, ako tento dogmatický spor vyriešime a dúfam, že sa nám podarí nájsť taký kompromis, ktorý vlastne na konci E, sa bude venovať žiaľ, žiadosti, aby člen, jednotný vnútorný trh lepšie fungovala. Na záver by som iba povedal, že ja si myslím, že viacerí kolegovia a kolegyne majú strach z toho, že komisia tu ako keby slepo liberalizo- liberalizovať chcela a zakázala nejaké regulačné aktivity zo strany členských štátov. To nie je cieľ. Ak by tieto veci boli v právom pomere, a ak sú zmysluplné, tak vlastne aj v budúcnosti budú akceptované. To treba takisto povedať komisii celkom jasne, ale ten problém, ktorý tu máme, že častokrát komisia nemôže preskúmať, či niečo je úmerné alebo nie, pretože vôbec nevie, čo sa plánuje alebo implementuje. A preto by komisia mala vyslať signál, že nejde tu teraz o to, aby tu takéto regulácie boli zakázané, ale aby sme sa postarali o to, že by tieto regulácie boli v súlade s pravidlami jednotného vnútorného trhu. Ďakujem. Ďakujem. Virginie Rozie, nech sa páči. Ďakujem pekne. Najprv by som chcela poďakovať Sergiovi, pretože to bola veľmi ťažká práca naozaj nás kompromisy. Tam si klade, častokrát bolo kladené strašne veľa otázok a naozaj má za sebou úžasnú eh, prácu a chcela by som mu poďakovať eh, Sergiovi za všetko ľahkú túto robotu, takisto aj tieňovým spravodajcom stále sú tu také otázky, ktoré si klademe ako, ako e, legislátori a takisto zástupcovia priamo e, vyvstaní z e, volení zástupcovia nášho ľudu. Myslím si, že by sme si mali položiť základnú otázku, či e, vlastne my e, budeme akceptovať to, že e, sa bude Európska komisia obracať na súdny dvor z oči voči vnútroštátnym orgánom, ktorí by mali byť zvrchovanými orgánmi, pokiaľ ide o príjmanie rozhodnutia. Neviem, či komisia má mať túto pravomoc vo svojich rukách, pokiaľ ide o tento pôvodný návrh, tak ako to bolo tak ako bolo povedané, že môže zablokovať celý legislatívny proces, pretože to bude akási cenzúra v podstate ohľadom legislatívnych eh, rozhodnutí, ktoré primajú vnútroštátne orgány. Chcem komisiu eh, poprosiť, aby nám vysvetlila, že či je to až toľko problémov, či je to korektné eh, vôbec začať takýto notifikačný proces a začať konanie na súdnom dvore. Neviem, či to je ten správny prostriedok vyňať toto potvrdenie, alebo teda niekto zdôvodní z oči voči nezávislému právnemu subjektu voči nezávislému vnútroštátnemu orgánovi mysl, orgánu. E, myslím si, že by sme to mali troška vyvážiť, pretože tu máme práve trošku také podkopanie európskej demokracie. Mali by sme byť veľmi ostražití v tomto bode, e, keď budeme s takýmto postupom sa snažiť zamrazovať ročité rozhodnutia, tak to nebude privítané. Ďakujem pekne. Ďakujem a teraz zostane slovo pán Gutieres. Ďakujem pekne, pani predsednička. Veľmi pekne ďakujem všetkým za ich pripomienky, ktoré myslím, že sú veľmi konštruktívne, ale práve nám poukazujú na tieto problémy. Súhlasíme s tým cieľom, Avšak sú tu určité záležitosti, ktoré nám ohrozujú alebo ktoré spochybňujú vôbec e, zásadné piliere tejto našej diskusie, pretože keď hovoríme, napríklad pani Kalas, keď povie, že je potrebné sa vyhnúť e, dopredu určitým problémom, tak to je vlastne tá zásadná otázka. Kedy je možné sa vyhnúť e, týmto problémom ešte predtým, než sa odhlasuje takýto návrh o určitom opatrení? ak my e, sme legislátori, tak potom veľmi dobre vieme, že tieto návrhy, ktoré predkladá Európska komisia a v rámci legislatívneho procesu, nariadenia alebo smernice, tak to e, nevždy e, sa dá zosúľadiť. My sa snažíme vytvoriť taký systém, aby jeden návrh, ktorý je návrhom, nemohol byť pozmenený ani prijatý národnými, regionálnymi alebo miestnymi Parlamentami Ja to nechápem. Ale ak to nemá dopad, tak eh, ako to môže byť schválené? Toto sú všetko návrhy. Preto to, čo tu hovoríme, e, ako to vyjadrila pani Kalas napríklad a ďalšie politické skupiny, je potrebné sa tomu vyhnúť už dopredu. Dobre, je potrebné sa tomu vyhnúť, ale potom, ak budeme na, ďalej ohrozovať legislatívny postup, tak kde sa dostaneme? My e, už tu máme to rozdelenie určitých e, právomocí v demokratickom systéme, legislatívne právomoci. Toto je len výkona oblasti. Ja tiež, tiež hovoríme o nere, nezvratiteľných eh, situáciách. Ak hovoríme trebárs, že vždy môže treba súdny dvor Európskej únie zasiahnuť, že sa môže stanoviť nový systém a že sa zamrazia v dôsledky, aby eh, ak, alebo ak Európska komisia zváži, že je teraz ohrozená smernica o službách zo strany rozhodnutia prijatého nad vnútroštátnymi parlamentami, tak potom čo s tým? Potom to nie je reverzibilné. Ak eh, sa budeme snažiť minimálne o niečo s tým urobiť, aby sme nepadli do pasce. Je potrebné sa rozhodnúť, kedy, kto a ako, kto môže zabraniť tomu, aby Národný parlament odhlasoval. Toto je tak citlivá otázka a určite sú tu mnohí, ktorí s tým nesúhlasia, napríklad tá rada, zástupcov vlád, ale takisto aj podnikové organizácie, odborové organizácie, ktoré s nami konzultujú, pretože nechápu, prečo by to malo byť, preto tá diskusia vôbec je. My v rámci smernice o službách, alebo teda v rámci kompetencií Európskej únie, lepšie povedané, sa vlastne ako keby vytvorí priama legislatíva, tak tým pádom v podstate môžeme obísť smernicu a začneme niečo riešiť cestou nariadení. Máme tu však smernicu, ktorá presne je ten všeobecný rámec pre to, aby členské štáty mohli takto konať. Avšak nie, my chceme uh, týmto systémom v rámci smernice ako keby zabezpečiť, aby to fungovalo ako nariadenie. Tak potom predložme nariadenie, ktoré by aplikovalo priamo tieto dôsledky. Takže v rámci smernice o službách alebo v rámci aplikovania tejto smernice o službách, ako keby sme poskytli Európskej komisie právomoc, aby národné parlamenty vôbec nemohli toto schváliť, ako keby to bolo nariadenie. Takže vôbec nechápem túto diskusiu. Máme jasné ciele a samozrejme chceme zlepšiť systém oznamovania alebo notifikácie. To je jasné. Avšak tie otázky, ktoré tu boli položené, že zapracovať do článku 6 a 7 tie nie sú akceptovateľné, pretože to znamená, ako keby sme ohrozili tie zásadné veci, ktoré som predtým už vypichol. Eh, nechceme, alebo chceme sa tomu vyhnúť dopredu a nechceme ohroziť demokratický režim, tak potom ale ako keby sme to robili, je po, tak potom zme, zmeňme, novelizujme spernicu o službách a urobme to cestou nariadenia. My sme vždy boli skôr uh, uh, za takúto cestu, pretože v európskej politike, potom je to oveľa výhodnejšie. Ale e, chcem priťahnuť vašu pozornosť e, hlavne e, tých, ktorí nechcú pozmeniť smernicu o službách, že to všetko vlastne môže ohroziť celý tento systém. Ja to nechápem. V každom prípade si myslím, že nám ešte zostáva trochu času na to, aby sme sa pokúsili eh, pracovať a teda eh, presvedčiť sa navzájom o našich cieľoch, o týchto jednotlivých otázkach. Ja ako spravodajca však eh, ľutujem, že zatiaľ sa nám nepodarilo pokročiť vpred. Potom tu boli niektoré pripomienky zo strany tieňových spravodajcov, že už máme avíza zo strany právnej služby parlamentu, že týmto môžeme ohroziť to, čo nám je dovolené. Napríklad pokiaľ ide o kompromisný návrh zo strany EPP, ALDE a ECR, ktorý by chceli článok 7 pozmeniť. Už právna služba Európskeho parlamentu nám hovorí, že to je vlastne samotným ohrozením smernice o službách, že dokonca aj v tom kompromisnom návrhu, tak ako je k dispozícii teraz, v, v súčasnom texte už to ohrozuje vlastne limity, ktoré by sme si môžeme dovoliť v rámci tejto uh, v rámci tohto, na, e, tohto textu. E, takže je potrebné si uvedomiť, že aj právna služba nás už na niečo upozornila a my nemôžeme vlastne kompromisný návrh vôbec týmto smerom uzavriete. Inak e, tie ďalšie kroky, s tým nemám žiaden problém, aby sme ďalej pracovali a snažili sa dosiahnuť kompromisný návrh pozmeňujúce návrhy, ktoré nám boli predložené, pretože samozrejme ciele sú nám jasné, s tým súhlasíme, niektoré zásadné veci, na tom sme sa dohodli, avšak nemôžem niektoré veci brániť, ako som už povedal, budeme sa snažiť cestou notifikácie zvýšiť úroveň fungovania Avšak nemôžeme zabrániť prijímať Národným parlamentom rozhodnutia v tomto zmysle. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Hlasovať sa bude v IMKU na budúcom zasadnutí 20. alebo 21. novembra. Takže ďakujem veľmi pekne. To znamená, že teraz môžeme prejsť k poslednému bodu. Či ešte nie, predposlednému dnešného dopoludňajšieho programu. A budeme tu mať prezentáciu zo strany komisie o, nedávnom, o nedávnej informácii, pokiaľ ide aplikovanie e, zákona týkajúce sa ochrany potravín a spotrebiteľov, pokiaľ ide o duálnu kvalitu potravín. Komisia vo svojom vyhlásení hovorí o usmereniach, pokiaľ ide o praktické uplatňovanie predpisov týkajúcich sa potravín, predovšetkým pokiaľ ide o nariadenie o informácii o potravinách a predpisoch týkajúcich sa smernice o neférových postupoch. Teraz dostane slovo pán Fonseca Morilio, ktorý je zástupcom generálneho riaditeľa DG Just a z Európskej komisie. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedníčka. Spomeniem iba jednu vec. Otázka duálnej kvality e, potravín naberá na rozmere na európskej úrovni. Doteraz 10 členských štátov robia, 10 štátov robí teraz prieskumy pokiaľ ide o duálnu kvalitu potravín Európskej únie. Pokiaľ ide o túto otázku, táto je kľúčová v rámci politickej agendy a predseda Juncker jasne povedal v, vo svojom príhovore pred parlamentom, že nemôžu tu byť nejakí druhotriedni spotrebitelia. A toto vlastne vysvetľuje, že na našom oddelení na komisii chceme pristupovať v tomto duchu k tejto problematike. Myslíme si, že všetci Európania musia mať rovnaký prístup k rovnakej vysokokvalitatívnej e, forme potravín a rovnaký prístup k výhodám jednotného vnútorného trhu. Jedna vec je právo podnikov diferenciovať výrobky tak, aby sa lepšie prispôsobili miestnym požiadavkám a na druhej strane je zavádzanie spotrebiteľ tým, že sa prezentujú odlišné výrobky, ktoré sú rovnako označené ako produkty vo v iných krajinách. Komisia chce tento problém riešiť. V prvej fáze by sme sa chceli sústrediť predovšetkým na potraviny. Komisia má stratégiu dvojfázovú, Chceme viesť dialog s predstaviteľmi priemyselnej sféry a potom urobiť právne kroky, konkrétne kroky voči konkrétnym eh, podnikom zo strany národných orgánov. Prečo táto existujúca legislatíva je dostatočná na to, aby sme riešili tieto problémy? Eh, národné orgány však potrebujú napriek všetkému podporu a adekvátne nástroje tak, aby mohli začať prešetrovať problémy a formálne postupy voči tým, ktorí porušujú európske predpisy. Na to, aby sme pomohli národným orgánom, aby sa identifikovali možno nelegálne praktiky, predovšetkým pokiaľ ide diferenciáciu potravín, komisia 26. septembra prijala usmernenie a toto usmernenie vlastne vo svojom vyjadrení obsahuje zoznam jednotlivých požiadaviek pre, eh, pokiaľ ide o predpisy týkajúce sa ochrany spotrebiteľov, ktoré musia uplatňovať patričné úrady, keď budú analyzovať a preskúmavať prípady duálnej kvality. Merieme do úvahy, že podniky môžu odlišovať eh, jednotlivé výrobky na to, aby sa prispôsobili lokálnym eh, danostiam krajiny, avšak to znamená, že to musí byť jasne zrozumiteľné pre spotrebiteľov, ktorí nemôžu byť zavádzaní, aby si mysleli, že ide o rovnaký produkt alebo výrobok, ak to nie je jednoducho tak. Zároveň e, takýto balíček výrobkov e, musí obsahovať základné informácie pre spotrebiteľa, aby sa tento mohol správnym spôsobom rozhodnúť. Predovšetkým e, sú tu zákony týkajúce sa potravy a tie si vyžadujú, aby spotrebitelia dostávali pravdivé a dostatočné informácie o konkrétnom danom výrobku, danej potravine a máme údaje, že takéto, e, takéto pravidlá sa dodržiavajú. Avšak napriek týmto informáciám, ktoré sú vlastne poskytované na základe predpisov na úrovni Európskej únie, je tu e, je tu, sú tu aj prípady, kde vidíme, že sú tu konkrétne výrobky, ktoré istým spôsobom zavádzajú spotrebiteľov. Operátori v tejto oblasti by teda nemali vzbudzovať dojemu spotrebiteľov, že výrobky, ktoré sú zabalené v rovnakom obale a ktoré sa predávajú pod rovnakou značkou vo viacerých členských štátoch, majú rovnakú kvalitu a zloženie, hoci v skutočnosti tomu tak nie je. Pretože štúdie o značkách týchto výrobkov častokrát poukazujú na to, že tie značky sú ako keby takým garantom konštantnej kvality a preto spotrebiteľ vo všeobecnosti očakáva, že takéto značkové produkty budú mať ekvivalentnú kvalitu alebo takú istú kvalitu ako e, tie, ktoré si kúpi v rovnakom obale aj v inej krajine. Spotrebitelia preto očakávajú, že výrobcovia by ich mali informovať, ak dôjde ke zmene charakteristiky konkrétneho výrobku alebo zloženia. A preto môžu nastať situácie, kde napríklad spotrebiteľ je zavázaný napriek tomu, že v podstate sa dodržiavajú sektorové konkrétne predpisy danej krajiny. A preto takéto neférové postupy môžu byť do istej miery vnímané ako zavádzanie. Práve preto treba poukázať na tie konkrétne, konkrétne prvky, ktoré sa týkajú charakteristiky možného zavádzania. Tieto usmernenia však neposkytujú nejakú konkrétnu metódu, pokiaľ ide o určenie konkrétneho výrobku, ktorý sa predáva v jednej krajine a v druhej krajine, že či tá kvalita je lepšia alebo horšia v iných krajinách. Ide tu iba o potrebu dodržiavania očakávaní spotrebiteľov, ktoré vlastne lepšie budú reflektovať skutočnosť marketingu konkrétneho pro- produktu, pretože to odzrkadľuje vlastne očakávania spotrebiteľov. Avšak tie odporúčania alebo úsmernia, ktoré som tu odprezentoval, nie sú jediným krokom, ktorý chce komisia v tejto oblasti urobiť na to, aby sa riešila táto otázka duálnych kvalít potravín. Komisia poskytuje a dodatočné finančné prostriedky, v súčasnosti je to 1 milión, na to, aby sa vypracoval harmonizovaný testovací postup pod a taktovkou Výskumného centra Európskej komisie. A zároveň sa ponúka ďalší milión členským štátom, na to sa urobili ďalšie štúdie, pokiaľ ide o posilňovanie kapacít jednotlivých krajín. Takisto by som vám chcel povedať, že komisia bude pokračovať ďalej v aktívnej spolupráci a dialogu s zúčastnenými stranami. A na záver by som už povedal iba toľko, že komisia sa zúčastní o dva dni, e, kde bude e, aj pani komisárka Jurova, aj Andrew Kajtis, a bude tu summit na vysokej úrovni, ktorý organizuje slovenský premiér, slovenský a český, slovenský a český premiéry v Bratislave. Toto podujatie vlastne takýmto spôsobom e, dá dokopy všetkých konkrétnych aktérov, ktorí sú v tejto problematike zaangažovaní. Ďakujem za vašu pozornosť a teším sa na otázky. Thank you very much. Uh, first of all... Ďakujem veľmi pekne. Máme tu pani za slovo. Uh... Sehnalovu, ktorá sa chce vyjadriť. Ďakujem veľmi pekne za stručnú prezentáciu. Ja sa problematikou dvojakej kvality zaoberám už druhé volebné obdobie, takže v podstate sa teším, že sa v tejto oblasti e, e, nastala zmena a teším sa aj z toho, ako nás uistil pán predseda Juncker vo svojom prejave o stave únie, že jednoducho v Európskej únie nemôže byť spotrebiteľa druhej kategórie, ale o to viac potrebujeme konkrétne nástroje, aby sme túto problematiku dvojakej kvality mohli riešiť. Na, po tých testoch, ktoré sa urobili, ktoré sa urobili. Vlastne videli sme, že sa to robí od 10 členských štátov, výsledky máme v 7 štátoch. Myslím si, že či tá dvojaká kvalita existuje alebo nie, o tom už jednoducho nie je pochyb. Verím a som presvedčená o tom, že o tom už nikto nepochybuje, ale otázkou aj naďalej zostáva to, že ako budeme ďalej postupovať. A nie som presvedčená o tom, že ten prezentovaný dokument komisie je skutočne tým, čo očakával Európsky parlament od roku 2013 kde sme žiadali od komisie, aby sa urobil reprezentatívny prískup dvojakej kvality na celom vnútornom trhu a preto by som ešte chcela u, na to zareagovať konkrétnejšie. Začnem teda tým prezentovaným dokumentom, ktorý je označovaný ako komisi, Commission's Notice, oznámenie komisie. A preto by som sa chcela spýtať, že aký je vlastne právny štatút týchto usmernení Chcela by som takisto upozorniť na máj 2016, kedy Európska komisia publikovala pracovný dokument, pokiaľ ide o uplatňovanie e, predpisov v smernici o nekalých praktikách, kde sa uvádza, že dvojaká kvalita ako taká nie je v, v zmysle tejto e, smernice nekalou praktikou. Čo sa teda zmenilo za ten rok, keď komisia zrazu interpretuje tento problém inak. A otázka takisto musí byť, že či dozorové orgány alebo súdy majú skutočne jasno v tom, že ktoré predpisy sú pre nich záväzné. Ďalšia otázka sa týka nepotravinárskych tovarov Na nedávne štúdie pokázali na to, že tu boli rozdiely napríklad aj pokiaľ ide o drogeriu. Ja som napríklad sama Európsku komisiu, pokiaľ ide o túto problematiku, upozorňovala písomne a preto ma zaujíma nasledovné. Vzťahujú sa tieto iniciatívy aj na nepotravinársky tovar a či komisia v tomto kontexte chce prijať nejaké konkrétne kroky. Tento predložený dokument je podľa názvu samotný vlastne zacielený iba na riešenie problému s potravinami. A čo teda s nepotravinami? Spoločná metodika a ďalšie prieskumy, ďalšie opatrenia môžu byť zmysluplné, ale iba vtedy, ak sa tohoto skutočne chopia dozorové orgány, dozorné orgány, to sa zatiaľ nedialo a mám pochybnosti, že zrazu teraz na takomto základe sa začne konať. Avšak som presvedčená o tom, že väčšie odhodlanie a spoluprácu posilná revízia nariadenia CPC, ktorého finálnu podobu nakoniec potvrdí plenom Európskeho parlamentu. Tá čiastka, ktorú avizovala pani komisárka Jourová a ten pilotný projekt aj v rámci nášho výboru, ktorý sme vlastne my predložili s našimi kolegami, e, to vítam. A na záver už iba taký apel na to, aby sa vytvorila správa z vlastnej iniciatívy, ktorú by možno náš výbor mohol plnohodnetne implementovať, pokiaľ ide o dvojitú kvalitu výrobkov na vnútornom trhu. Ďakujem pekne za pozornosť. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Teraz ako koordinátor za ALDE dostane slovo pani Charancová, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Chcem sa poďakovať e, zástupcovi generálnej riaditeľa za túto prezentáciu. Ide veľmi dôležitú tému pre krajinu, z ktorej ja pochádzam a preto sa teším, že budeme mať ďalšie možnosti v piatok hovoriť o tom na samite, ktorý ste spomenuli. Ako hovoríme, v Čechách žiadny členský štát by nemal byť nejakým odpadkovým košom Európy. Niektorí ľudia hovoria, že ľudia sa tešili, že mohli jesť to, čo jedli, pokým sa tento problém nepre, javil. Možno je to pravda, ale tento uh, e, džin sa z, uh, nakoniec dostal z tej flaše a teraz už občania vedia veľmi dobre, že jednoducho sú tu ľudia, ktorí v Európskej únii, ktorí dostávajú horšiu kvalitu potravín, napriek tomu, že obrázok na balení výrobkov v odlišných krajinách je rovnaký. A musíme na to zareagovať a rýchlo. Iba povedať, že sa to bude riešiť, to nestačí a teraz k samotnej otázke. Mám dve otázky. Predovšetkým, pokiaľ ide o to pozadie, e, žiadala by som, aby sme vedeli, do akej miery tento problém sa bude riešiť, pretože to individuálne správy, ktoré sa robia v jednotlivých členských štátoch, kde sa vlastne kde vlastne národné úrady alebo dobrovoľníci testujú tieto potraviny, vidíme to v médiách, aj na politickej úrovni sa to rieši, ale čo sa robí na úrovni európskeho, ktoré to je moja otázka. Takže koľké z tých normálnych produktov sú na trhu také, ktoré boli už preskúmané a ktoré zavádzali. My poznáme tento problém v Českej republike, ale naši výrobcovia, ale skutočne výrobcovia takýmto spôsobom sú pro, no, zacielení proti stredoeurópskym spotrebiteľom, ale to, alebo to je nejaký širší problém, ktorý sa vlečie celou Európskou úniou. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem a za zelených. Teraz zostane slovo eh, Julia, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Budem zasa hovoriť v mene pána Šaltesa, ktorý bude hovoriť o týchto témach, pokiaľ ide o duálnu kvalitu. E, musíme urobiť všetko preto, aby boli rovnaké štandardy v všetkých 28 členských krajinách. Ak tomu tak nie je, tak by sme vlastne akceptovali diskrimináciu a nerovnaké štandardy, to je neakceptovateľné. Európsky notný vnútorný trh musí vychádzať z pravidel fair play rovnak potraviny, kde by bola odlišná kvalita pre v západnej a východnej krajiny, to je jednoducho urážko pre spotrebiteľov. Tento problém poukazuje na to, že východoeurópske krajiny ich občania, že s nimi zachádza ako keby boli druhorady a to je jednoducho neakceptovateľné. Tento problém sa musí riešiť na európskej úrovni a nemôže už sa oča- vyčkávať s tým riešením. Oča- spotrebitelia očakávajú, že tie rozdiely, ktoré tu sú, a tie argumenty, ktorými argumentovali podniky, sa prispôsobujú potrebám jednotlivých regiónov, to neobstojí, aby tu bola nižšia kvalita. Pán Šoltes takisto chce povedať, že potrebujeme urgentnú analýzu tejto, tohto problému, musia to realizovať na úrovni uh, prieskumu zo strany tretej strany, napríklad BIUK, na to, aby sa vyriešil tento problém duálnej kvality potravín v Európskej únii. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalší na zozname Pani Borza, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, kolegovie, kolegovia a Ja som skutočne rada, že táto diskusia tu dnes zaznela konkrétnejšie. Ďakujem e, za to, že predstaviteľ Európskej komisie prišiel a spomenul e, príhovor pána Junckera, pokiaľ ide o to, ako sa vyjadril v Európskom parlamente v rámci príhovoru o stave Európskej únie. Nemôžeme jednoducho súhlasiť s tým, že by sme mali Európsku úniu, kde by boli jednoducho občania dvojakých tried. A po týchto slovách vlastne myslím si, že konečne nastal čas, aby sme konali. Tieto usmernenia, treba povedať, že nie sú nejaké povzbudivé dostatočne, pretože zdá sa, že to je iba jednoducho taká záplata na veľkú dieru, pretože sa týkajú za a iba potravín. Ja som robila sledovala situáciu v Chorvátsku a vidíme, že sú to rozdiely napríklad pokiaľ ide o pracie, pracie prášky. Pracie prášky, ktoré kúpite v Chorvátsku, sú menej účinné ako tie kúpite napríklad v Nemecku. Preto je veľmi dôležité, aby sme hovorili o týchto prípadoch, pretože tieto prípady poukazujú na to, že jednoducho nemožné vysvetliť všetko iba nejakými miestnymi preferenciami. Takisto sa spotrebitelia stiažujú na to, že zistili napríklad rozdiely, pokiaľ ide o výrobky, ktoré si napríklad môžu kúpiť v západnej alebo východnej Európe, keď hovoríme o kozmetike, keď hovoríme o autách, keď hovoríme o e, ďalších výrobkoch. Ja si myslím, že je veľmi dôležité, veľmi dôležité, aby sme mali pilotný projekt, ktorý bude zahrňať napríklad aj čistiace pro výrobky a kozmetiku, takisto tieto usmernenia obsahujú odporúčania, ako treba postupovať v prípade existujúcich právnych rámcov. Ak existujúci právny rámec by bol dostatočný, tak by sme jednoducho takýto problém nemali. Takže hovoríme o týchto problémoch preto, pretože výrobcovia zjavne e, zistili, akým spôsobom môžu vyrábať svoje výrobky takým spôsobom, aby to zároveň nebolo niečo nelegálne v rámci trhu. To dokazuje, že vedia, ako vlastne e, rozlišovať detaily predpisov, aby na jednej strane plnili tie predpisy, na druhej strane mali možnosť takýchto rozdielov. Takže chcela by som povedať, že čo skoro budeme musieť vyhodnotiť to, či tieto usmernenia boli dostatočne efektívne, ale ja nie som bohužiaľ veľmi optimistická. Ja si myslím, že čoskoro budeme mať záver v rámci výboru, kde budeme vidieť, že tieto usmernenia neboli dostatočné a že budeme musieť zmeniť európske predpisy. Ďakujem pekne a ešte rozatú, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, budem hovoriť po polsky. Prvé by som chcela vyjadriť svoju spokojnosť s tým, že to riešime, súhlasím s kolegami a kolegyňami, že je potrebné túto tému brať vážne, tému rôznej kvality produktov. Mám niekoľko konštruktívnych pripomienok. 1 milión eur bolo venované na vytvorenie metodiky rôznych testov. To je dôležitý fakt. A tieto prostredky majú viesť k tomu, aby sme dosiahli cieľ očakávané od spotrebiteľov, čiže aby ten istý produkt s tým istým názvom v tom istom balení obsahoval to isté v celej EÚ a tieto peniaze musíme hospodárne vydávať na tento účel. V Európskom parlamente rozpočtový výbor prijal návrh pilotného projektu, ktorý som oznámila a ten sa týka hodnotenia kvality produktov, ktoré sa predávajú v rôznych krajinách EÚ. Je dôležité, aby sme nezačínali od nuly. Je potrebné zosúľadiť tieto naše práce, tak teda aby sa tieto prostriedky používali čo najefektívnejšie. Preto je potrebné využiť metodiku IRC, o ktorej ste hovoril. Musíme využiť túto metodiku v rámci pilotného projektu, ktorý sa bude práve budúci rok realizovať. Teraz na ňom ešte len pracujeme v Európskom parlamente. Potom tento projekt sa musí rozšíriť aj na vinárskú produkciu, tak ako už hovorili ostatní kolegovia a kolegyne, všetky tie kozmetické výrobky, práce, prášky a tak ďalej. Vidím, že v Európskej komisii to má na starosti dvojaký orgán Grow i Justice a teda dúfam, že sa môžeme tešiť na vynikajúcu spoluprácu medzi týmito dvoma generálnymi riaditeľstvami. Pokiaľ ide však o tieto nové vodítka, ktoré nám boli predstavené, tak musím povedať, že na tretej strane sa tu píše, že Polsko zatiaľ nezrealizovalo takúto štúdiu. Takže ja sa pýtam, či nemáte k tomuto ešte nejaké nové informácie a aké to bude mať prípadne dopady, že Polsko zatiaľ nezrealizovalo takúto skúšku. Ďakujem. Thank you very much. And then Mr. Uh, Štefanek, please. Ďakujem ešte pán Štefanec. Sure. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, budem hovoriť po slovensky. E, som tiež rád, že momentálne sa zaoberáme touto témou, pretože reálne iné zloženie rovnakých výrobkov je problém a stáva sa politickým problémom, pretože občania to stále viac a viac vnímajú, že nie, nie je s nimi zaobchádzané rovnako, že nedostávajú rovnakú kvalitu e, pod rovnakou značkou a je to politický problém, ktorý môže vyústiť až do vnímania občanov, že sú ľuďmi druhej kategórie, že máme v Európskej únii ľudí prvej a druhej kategórie, čo určite nie je dobré a skôr to nahráva populistom a euroskeptikom. Takže treba sa zaoberať týmto e, problémom a osobne súhlasím napríklad s Európskou komisiou v tom, že e, nie je nutné na každý problém reagovať novou reguláciou, novou administratívou, ale skôr nájsť efektívnu cestu, aby sa táto problematika riešila. Chcem zdôrazniť, tak ako moji kolegovia predo mnou, že táto téma sa netýka len potravín, ale určite je potrebné hovoriť aj o nepotravinárskom eh, tovare, najmä drogistických výrobkov. Eh, ďalej vidím priestor a tu môže komisia zohrať tiež významnú úlohu v lepšej výmene informácií medzi národnými regulátormi, ktorí majú skúsenosti, majú informácie a tu vidím priestor pre zlepšenie koordinácie informovanosti a možno aj penalizácie pre výrobcov, respektíve obchodníkov, ktorí nedodržiavajú už súčasné pravidlá. Tieto kompetencie, treba povedať, sú na národnej úrovni, ale sú značne rozdielne a pritom máme spoločný európsky trh, ale e, veľmi rozdielny výklad e, na národnej úrovni. Ďalší, e, ďalšou príležitosťou pre zlepšenie v tejto oblasti je rozvoj spotrebiteľských organizácií a ich podpora, ktorí môžu zohrať významnú úlohu, pretože občania momentálne sú situácii, keď v mnohých krajinách sa nemajú na koho obrátiť a myslím si, že keby dostali viac informácií a viac možností pre fungujúce spotrebiteľské organizácie, ktoré majú veľkú úlohu e, pri ochrane spotrebiteľa, tak to je práve tá správna neregulačná cesta, ale správna cesta, kde môže byť naozaj veľmi, veľmi efektívny výsledok. Takže aby som to zhrnul, tá požiadavka na komisiu je naozaj, aby pokračovala v tejto téme aj v, nielen v potravinárskom, ale v nepotravinárskom tovare a aby sa snažila koordinovať národných regulátorov pri výklade práva a takisto aj pri prípadnej, prípadných trestoch pre výrobcov, ktorí evidentne pravidlá nedodržiavajú. Ďakujem. Ďakujem pekne. A ďalší rečník, pán Scheinfeld, nech sa páči. E, Šanovná pani przewodnicząca. Ďakujem pekne, vážená pani predsedníčka, vážení kolegovia, kolegyne. Úprimne povedané, musím povedať, že to, že sa vôbec zaoberáme touto záležitosťou, a to hovoríme tak napol žartom, napol vážne, len dosvedčuje to, že e, máme vysokú úroveň našej kultúry, pretože si myslím, že to sú podvody, čo sa vlastne toto deje. A podvody to je trestný čin. A, myslím si, že by sme to mali hodnotiť z tohto pohľadu. A spustiť všetky nástroje, ktoré majú štátne orgány k dispozícii. Mohlo by to byť riešené ako trestné činy. Hovorím to z toho dôvodu, že ako presvedčený liberál to vidím tak, že každý môže predávať niečo, keď to chce niekto kúpiť. Na druhej strane však ide o to, aby to bolo transparentné, aby to vychádzalo z vedomosti a znalosti. Len na ilustráciu. Existujú genetické rozdiely medzi ľuďmi z rôznych kontinentov a je potrebné rozlíšiť napríklad zloženie rôznych liekoch, liekov na rôznych kontinentoch. Ten istý liek, ktorý sa predáva napríklad v Európe na trhu, má úplne iné zloženie ako v Ázii. Ale v jednom aj v druhom prípade na príbalovom letáku máme upozornenie, že tam je rozdielne zloženie ako je rôzne a kto ten liek môže brať bez toho, že by bolo ohrozené jeho zdravie a kto nie. Zatiaľ čo tu máme firmy, ktoré vyrábajú a predávajú určitý tovar. Tie firmy majú tú istú reklamu všade, bez ohľadu na to, aké zloženie tento produkt má. Inými slovami vlastne podsúvajú spotrebiteľom to, že ten tovar, ktorý sa predáva v Nemecku a vo Francúzsku, má to isté zloženie ako ten istý tovar, ten istý produkt, ktorý sa predáva v Bratislave, v Prahe alebo vo Varšave. Takže minimálne hovorovo, keď už nie právnicky, je to proste podvod. A tu ani nejde o rôzne zloženie, ale o nedostatok informácií o tomto rozdiele, čím sa vlastne narušujú práva spotrebiteľov. Trh je nasýtený produktami, existuje veľká konkurencia u väčšiných produktov, teraz lieky ponechám stranou, ale tá konkurencia naozaj je veľmi veľká. Trh by sám zafungoval, keby klient vedel, že si môže kúpiť maďarský produkt, ktorý má tú istú kvalitu ako porovnateľný produkt v Nemecku. A asi si potom kúpi ten maďarský, nie ten nemecký. Ale keď to nevie a atakujú ho reklamy v tlači, v médiách, v rozhlase, televízii, tak sa rozhodne pre ten produkt, kde predpokladá, že je lepší. Pozrieme sa napríklad na exkluzívny tovar. Tam všeobecne platí taká situácia, že čím menej rozvinutá krajina, tak tým ten tovar je drahší, čo by sa zdalo byť nelogické. Má to svoju logiku, ale nebudem sa teraz púšťať do ekonomických diskusí. Ale funguje tu trh a klient sa sám rozhodne si vybrať. Vie, že napríklad v Berlíne alebo v Paríži alebo v Londýne by kúpil daný produkt o toľko a toľko percent lacnejšie, on sa rozhodne si ho kúpiť e, doma. To je to jeho slobodná voľba. Zatiaľ čo tu, pri kozmetike, e, pri pracích prostriedkoch alebo niekde aj inde. Myslím, že počul som aj, že to e, funguje aj pri autách. Tak v tejto oblasti ten klient nevie, že si kupuje menej kvalitný tovar a následne nemá možnosť umožniť trhu a konkurencia by vôbec zafungovala. Nemôže sa vlastne rozhodnúť, čiže si kúpi iný produkt. A myslím si, že to je vec, ktorú by sme skôr mali ošetriť a venovať sa Ďakujem. Uh, Ďakujeme pekne. teraz Andreas Schwab. Áno, pán predseda, diskusia sa už vyvinula, ale ja by som rád odprezentoval dve, tri veci z pohľadu občana žijúceho v hraničnom e, e, obmešnej oblasti medzi dvomi starými členskými štátmi. V Nemecku e, sa spája chlór, jeho vôňa s čistotou vo Francúzsku. Je to amoniak, skôr, ktorý sa u nich spája s čistotou. No a veľa vecí na čistenie domácnosti vo Francúzsku je s amoniakom, lebo majú pocit, že potom majú doma čisto, vôňu čistote, čistoty a potom v, opačne v Nemecku je to za každým uh, e, chlor, ktorý toto u ľudí vyvoláva. Nikdy nebola diskusia o tom, že by sme boli občania druhej uh, triedy, lebo tam máme chloranie amoniak uh, a nemá to žiaden dopad na zloženie toho výrobku. Nie, skôr ide o to, či legislatíva vnútorného trhu Eh, šírime nejaký, nejaký jednotný vkus, eh, chuť, vôňu eh, po celej Európe, alebo máme cít pre nejaké regionálne variety. Áno, ja chápem kolegov, keď hovoria, keď si kúpim doma značku A, tak očakávam, že bude chutiť takisto ako pred rokmi, keď som to kúpil na dovolenke v inej krajine. Ale to nie je predsa značka, ktorá by požadovala dôveryhodnosť u toho spotrebiteľa, ale je to ten obsah. No a tie produkty, ktoré majú správne uvedený obsah, tak tie sú na trhu legálne. Ja nechcem samozrejme obhajovať e, tie čierne ovce, nie, áno, určite v konkrétnych prípadoch e, e, dochádza k porušovaniu, k neužívaniu, s tým je potrebné sa popasovať, ale otázka výstava, či my teraz náhodou ako Európa nechceme stanovovať, že povedzme značka XY musí všade chutiť v Európe tak isto, že musí mať rovnakú cenu a že musí mať rovnaké zloženie. Alebo môžeme očakávať od spotrebiteľa, že Skrátka tie značky e, budú reagovať na, na e, regionálne e, zvyklosti a teda, že to bude ten spotrebiteľ akceptovať. Ja sa obávam, že keď budeme od značky očakávať po celej Európe to isté, tak potom bude ďalšia diskusia, to o tom, prečo sa to niekde zdražilo, prečo teraz nejaká chuť, k ktorá eh, bola iba v jednej krajine, teraz má byť všade. Eh, no a keď teraz všetky tieto komponenty eh, zohľadníme v tejto diskusii a teda zamyslím sa tým, že uvedenie obsahu nie je za každým E, teda lokálna, ale že to má byť pre celý európsky trh, tak musíme dať poznať, aby sme naozaj nevyliali z toho ale aj to dieťa. To by, to by bola naozaj konštruktívna diskusia. Takže naozaj varujem predtým. E, pozor, pozor, nehovoriť, že všetky značky po celej Európe musia používať rovnaké obsahové látky. E, inak nerobíme vôbec láskavosť vnútornému trhu, lebo vystanú skôr nejak iné problémy a budeme musieť začať znova od nuly. Takže by ma zaujímalo, čo tá štúdia nakoniec prinesie, aké výsledky výsledky, aby sme naozaj videli, kde je potrebné konať, či je potrebné konať a kde. Ďakujem. A pán Sulik ako posledný, nech sa páči. Eh, Ďakujem pekne, ja sa pridám k pánovi Švábovi. Áno, tá diskusia v zásade nie je o tom, že by všetky produkty mali eh, chutiť rovnako a obsahovať to isté. Eh, vôbec nejde o to, že by všetko malo mať rovnakú cenu. Ide o to, aby boli spotrebitelia informovaní. To znamená, že keď je niekde amoniak, tak uh, musí byť na balení, na, na balení napísané amoniak. A keď v rovnakom produkte v inej krajine je zase chlor, tak by tam malo byť napísané obsahuje chlor. Pán Šob, mňa by zaujímalo, či súhlasíte. Áno, áno, vidím, že prikyvujete. Dobre. Takže ja dúfam, že to bude aj spoločné stanovisko nášho výboru, teda že nechceme eh, spotrebiteľov nič eh, nakazovať, nanúcovať, robiť z nich bezprizorných, ale chceme, aby všetci mali čo najkompletnejšie informácie a to rovnaké informácie. Ďakujem. Okay, thank you. And then, uh, I would like to give the floor back. Ďakujem pekne a teraz dávam slovo komisii. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani Áno, naozaj ste veľmi dobre opísali tú diagnózu, spoločná diagnóza, všetci to vidíme rovnako. Všetci sme tu presvedčení o viacerých veciach. Poprvé, otázka, sa čas viac diskutuje na európskej úrovni a my, Rada, Parlament a Komisia musíme zabezpečiť, že sa s týmto problémom naozaj popasujeme. Ale aby sme sa vyhli akékoľvek forme diskriminácie, je nevyhnutné, aby sme naozaj mali komplexný, kompletný obraz tej situácie. Niektorí z vás, napríklad pani Borsan, hovorila o potrebe novej legislatívy, že potrebujeme novú legislatívu. Ja momentálne toto považujem za naozaj posledné riešenie po tom, čo sme vyčerpali úplne všetko, po tom, čo máme teda kompletný čo spravíme kompletný obraz. My to vnímame momentálne tak, že súčasná legislatíva, nariadenie o potravinách, e, nariadenie o e, informovanosti spotrebiteľov a legislatíva o nekalej praxi. E, myslím, že toto všetko postačuje na to, aby sme túto otázku efektívne riešili. Samozrejme, že mm, dokonalé to nie je, ale je to postačujúce. Poďme, že sa musíme ubezpečiť, že tie problémy e, sme správne identifikovali. Buď to sú to problémy týkajúce sa možných rizik, ohrozenia zdravia našich spotrebiteľov, a po druhé, e, zavadzajúca prax. E, to aj presne robíme. To je teda prvý krok. Vytvoriť si jasnú metodiku toho, ako robiť testy. Minulý týždeň sme začali na fóre na, na, na vysokej úrovni pre potraviny. Pani Tums, ERC, Digi Justice a Digi Grow tam spoločne s aktérmi diskutovali, aby ako eh, JRC eh, tú metodiku uplatňuje pri testovaní. No a budeme sa samozrejme snažiť o to, aby tá metodika bola dobrá. Ja teraz vychádzam z toho, že JRC je na tom dobré, pokiaľ ide o tie referenčné testy, ale možno bude treba viac peňazí a ešte nejaký ďalší politický input. Vy ste hovorili o tom, ako komisia preberá tento pilotný projekt. Uh, Naozaj ďakujeme, naozaj to potrebujeme dotiahnuť do konca. Pani Charzanová a pani Senalová, pre nás eh, tie guidance sú naozaj dobrým nástrojom. Dobrým nástrojom. Ale aký je ich právny status, pani Sehnalova sa na to pýtala. Kontinentálne právo, napoleonské právo má taký prístup, že hovorí, že to je interpretation authentique. Čo to znamená? Hovoríme, pozor, pozor, toto sú veci, ktorých sa musí držať. My sme e, v trhovom hospodárstve, slobodnom, a to znamená, že vlastne prvým riešením preferovaným je samoregulácia. Sú tie usmernenia? Dokonale nie, ale je to prvý krok, ktorý ak nepostačí, tak budeme môcť prejsť k iným fázam, ďalším fázam tohto procesu. No a tá reálna otázka znie, a to vy dobre viete, keď sme pred mesiacom hovorili o CPC, tak sme tiež konštatovali, že nie je problém s legislatívou, je problém s tým, ako v teréne pôsobia národné orgány. A preto sme aj tu pochopili, že musíme tým národným orgánom pomôcť, národné orgány v prípade CPC spotrebiteľov, ale aj v prípade ochrany e, potravín. E, tieto musia spolupracovať. A to je otázka politického charakteru. A komisii o to veľmi ide. pani Jourová a pani Andrikajtis sa dnes v Bratislave zúčastnia tých eh, politických diskusí na vysokej úrovni. 13. novembra pani Jourová má schodzu CPC presne na tému uplatňovania tých usmernení v praxi. Čo som tým chcel povedať? K otázke, potrebujeme novú legislatívu? Odpovedám, uvidí sa. Naozaj ideme krôčik po krôčiku. A prosím, nezabúdajte, že sme v intenzívnom, diskrétnom, ale intenzívnom dialogu s hlavnými združeniami výrobcov. A snažíme sa teda tú realitu plne pochopiť. Lebo si musíme byť istí, že máme jasný obraz, že sme vyčerpali všetky možnosti poskytované súčasným rámcom, aby sme na túto otázku reagovali. A už aká bude tá reakcia, to sa uvidí. Či naozaj je nejaká diskriminácia v prípade toho a toho produktu v tej a v tej krajine, alebo že e, ten producent všetko dodržiava, to ešte uvidíme, k akým záverom dospejeme. No a potom v marci bude balík ochrany spotrebiteľa prijatý komisiou vrátane všetkých legislatívnych novel, noviel spotrebiteľského aky. A tento balík sa pokúsi dať konkrétne odpovede aj na otázku dvojakej kvality potravín. A pani Jourova teda na tomto pracuje spolu s komisiou, aby sme riešili otázku aj rozsahu pôsobnosti príslušnej smernice, teda ako dať do rúk spotrebiteľom lepšie nástroje v prípade porušenia. Ja viem, že toto nie sú učerpávajúce odpovede, ja si to uvedomujem, ja vám len hovorím, že sa takto snažíme postupovať. Naozaj úprimne hovorím, snažíme sa zo všetkých síl, aby sme sa o pár mesiacov dopracovali k reálnym odpovediam. Pani Chajanzová, vy ste sa pýtali, či máme nejaký zoznam produktov, či máme vyčerpávajúci zoznam situácií. Nie. Na tom teraz pracujeme. Podľa mňa pracujeme férovo a úprimne so všetkými aktérmi, vrátane vás samozrejme, so združeniami spotrebiteľov, spotrebiteľov e, združeniami producentov a radi budeme naďalej prichádzať medzi vás, aby sme vás poinformovali o pokroku v tejto oblasti. Ak máte konkrétne otázky, tak sa pokúsim aj konkrétne odpovedať. Ďakujem pekne. Um, ďakujeme pekne, komisia, za poskytnuté odpovede. Áno, to je to prebiehajúca práca. Ako ste povedali, ďakujeme, že ste prišli. A teraz môžeme prejsť k poslednú bodu dnešného dopoludnejšieho programu, ktorým je posúdenie pozmeňovacích návrhov pokiaľ ide o test proporcionality regulovaných profesí. A tu zase máme návrh balíka služieb. Správu spravodajca Šváb prezentoval v júli. A preto by som teraz dala slovo jemu, aby s nami prešiel jednotlivé pozmeňovacie návrhy. Takže Andreas, máš slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Áno, už sme sa pohli vpred, respektíve takto čas sa posunul dosť rýchlo, takže sa pokúsim o stručnosť. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom za ich dobré nápady, návrhy. E, celkovo sme na dobrej ceste, pretože z vecného hľadiska e, sa v zásade zhodneme na mnohých e, veciach navrhujeme teda podobné, pri podobné a nie úplne rovnaké cesty. Kolegyne, kolegovia sú si zajedno v tom, že proporcionalita je nevyhnutná pre všetkých a preto si myslím, že nám tu teraz ide o to, aby smernica zvolených kvalifikácií e, bola konkretiz- konkretizovaná a to sa myslím, že už podarilo. Sú tu isté oblasti, kde samozrejme vidím, že napriek tomu, pokiaľ ide o návrhy, Máme odlišné um, akcenty, odlišné vnímanie v niektorých nuansách. Týka sa to medicínskych uh, povolaní. Tam nikto z veľkej skupiny navrhol porovnateľné riešenie ako ja, ale ďakujem za to, že aj tu uh, považujú kolegovia proporcionalitu za veľmi dôležité. Ale vidím, že je tu vysoká citlivosť v členských krajinách, pokiaľ túto proporcionalitu, teda že by, pokiaľ ide o smernicu o uznávaní, keby odtiaľ určité mechanizmy pre národné systémy zdravotníctva neboli ohrozené, lebo takéto riziko tu vystáva. Napríklad včera som hovoril s kolegom Žuvanom, a ten hovorí, že ten nejaký teritoriálny princíp, ktorý máme v prípade lekárov e, v Nemecku, že také niečo možno bude potrebovať aj vo Francúzsku jedného dňa. A zo strany komisie by nechcel byť blokovaný v možnosti zaviesť takýto systém vo Francúzsku, keď takáto potreba vystane. A tu s ním súhlasím, aby som bol úprimný, lebo toto je dôležitá nadradená túžba e, alebo potreba dávať ľuďom všade rovnaké zdravotné služby k dispozícii a toto podľa mňa nieko nepodkopáva princíp proporcionality. Takže naozaj musíme ešte jednotlivosti preskúmať, aby sme naozaj e, videli, že zabezpečíme e, splnenie potrieb všetkých kolegov. A myslím, že nejaký konsenzus sa dopracuje, sa do, dosiahne. Ja som tomu naklonený, hoci si myslím, že môj pozmeňovací návrh, rieši to výnimkou, e, vyňatím, že nikto na to nereagoval, nereagoval pozitívne. Potom e, vysielanie, to je 64A nový. Aj tu som nadobudol Mm, dojem z diskusí, že kolegovia e, z rôznych politických rodín e, majú pocit, že aj tam má platiť proporcionalita, ale že v prípade citlivých miest je treba byť obozretný. Ja nechcem nejaké sensibility tu e, narúšať, spôsobovať problémy, ale mám pocit, že my ako spoločenstvo štátov teda ak požadujeme od služieb, že tam budú iba proporcionálne e, požiadavky, keď povieme, no ale členské štáty to môžu robiť aj neproporcionálne. E, to nezapadá, samozrejme, že tento princíp musí platiť obomi smermi a preto ďakujem za to, že napríklad aj liberáli e, toto navrhujú a ešte to posilňujú. Takže treba sa pozrieť na to, ako vysielanie pracovníkov to je aj v zmysle SAD, ako to celé nesproblematizovať, ale pokiaľ ide o smernicu o presadzovaní, aby sme na tejto pôde tiež e, tú proporcionalitu zachovali. Takže sme si zajedno, že by len závažné zmeny mala skôr skúmať komisia, ale ako to do toho textu zapracovať. Je to potrebné lepšie zadefinovať eh, z toho, čo som vyrozumel z teda pozmeňacích návrhov kolegov. Teda ten konečný cieľ je teda nevyliať tú vaničku aj s dieťaťom, aby eh, sa naozaj ne, mm, nekontrolovala každá čiarka v textoch členských štátov zo strany komisie a potom e, samozrejme remeslo, remeslo má zlaté dno a má ho také mať aj naďalej. A teda otázka kvality musí byť e, tiež zohľadnená. A ešte ďalšia vec, e, to je 6 štvorka a 20a. Um, e, tam ide o preskúmanie tých rôznych prvkov. Ja som um, sa rozhodol, že nebudem požiadať kumulatívnu kontrolu, ale za každým sa bude klásť v každom prípade otázka, či táto úprava bude mať pozitívne dopady na um, hospodárskú súťaž, otvorenosť trhu, kvalitu, bezpečnosť a tak ďalej. Uh, alebo či naopak bude mať negatívne dopady. Za každým v konkrétnom prípade, v prípade konkrétneho prvku sa to bude skúš- skúmať samostatne. A myslím si, že e, toto bude teda postačujúca vec a to, čo je v 6 štvorke, to nemusíme nejako rozširovať. Kolegovia, kolegyne prišli mnohými nápadmi, áno, dalo by sa čo to z toho prevziať. Čiže vo všeobecnosti mám pocit, že s týmto návrhom proporcionality, kontraproporcionality, že vlastne zlepšíme eh, prístup k povolaniam, eh, výkon povolaní, Takže ja dúfam, že vo štvrtok budú dobré diskusie s tým a potom prídem aj s kompromisnými návrhmi. Eh, takže teším sa na výmenu názorov a ďakujem za pozornosť. Uh, Ďakujeme pekne za SAD. Ako prvý pán koferati nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Téma proporcionality je veľmi delikátna a dôležitá téma, tak ako to teraz povedal Andreas, a je to správne, že sa tomu venujeme a že to je podriadené pravidlám legislatívnym normám, ktoré sú potrebné. Ja sa domnievam, že e, komisia urobila chybu, keď zapracovala tento balíček o službách do e, tejto diskusie pretože táto by sa mala venovať vyriešeniu ako aj anulovaniu. My musíme pracovať, aby sme zabezpečili dodržiavanie plnej konkurenciaschopnosti jednotlivých členských štátov. Práve z tohto dôvodu, preto si myslím, že tá Andreasová práca je veľmi užitočná a že ide o posilnenie našej skupiny zúčastniť sa na tejto fáze, ktorá môže umožniť pokrytie všetkých argumentov, ktoré boli predstavené v rámci diskusie. A teraz e, práve z tohto dôvodu by som chcel veľmi stručne pripomenúť to, že je veľmi dôležité, aby členské štáty si mohli vybrať nezávisle kde nie je harmonizácia, aký bude ten prístup, ktorý si zvolia, pokiaľ ide o legislatívu e, alebo reguláciu povolaní. No to sú aj kultúrne záležitosti v rámci jednotlivých povolaní v rámci Európskej únie. Čiže je to diskusia, ktorá sa týka takých eh, charakteristických črt eh, produktívnych povolaní v jednotlivých eh, remeslách alebo povolaniach, na ktorých sa ľudia zúčastňujú. Ten článok 4 by mal zabezpečiť to, že tieto jednotlivé podmienky takto textu budú flexibilné a že budú proporčné pri aplikácii práve z tohto dôvodu, aby to fungovalo aby legislátor s tým nemal problémy a pretože chceme zabezpečiť konkurencieschopnosť členských štátov, myslím, že je nevyhnutné, aby sme povedali nie tomuto návrhu komisie, ktorá chce vytvoriť eh, nejaké super eh, teda kontrolné eh, do, orgány alebo orgány dohľadu Hmm, pretože to by narušilo ten priebeh veci alebo tak kvalitu fungovania legislatívnej práce, ktorý každý z nás eh, realizuje bez toho, že by sa snažil robiť rozdiely. Je treba naozaj posilniť kritérie v rámci toho, čo bolo stanovené v článku 6 a tak ako to povedal predtým aj Andreas, pretože by to bolo naozaj proporčne vyvážené a neutrálne. Je potrebné pracovať týmto smerom, myslím si, že to už robíme. Je to užitočné a zdieľame tento názor, pretože potom, ak chceme niečo efektívne, niečo účinné, čo by uh, eliminoval práve zmienku článok 3, pokiaľ ide o zhodnotenie povolaní, ktoré sú vyhradené, ktoré ide, ktoré akási kontratendencia voči tomu bodu, ktorého sme sa snažili výjsť pre socialistu táto záležitosť, tak ako pre mnohých ďalších, je to veľmi dôležitá vec, ktorá nám leží na srdcu, pretože sa vytvárajú normy, ktoré by mali zabezpečiť transparentnosť v týchto rozhodovacích postupoch a takisto aj flexibilitu, ak chceme e, subjekty, ktoré sú to súčasťou, aj keď teda treba napríklad ich mienka nie je úplne zohľadnená, je potrebné si uvedomiť, že zohrávajú úlohu v pokiaľ ide o partic- ich participatívnu alebo fun- spolupracujúcu funkciu. Ešte dve posledné poznámky, ktoré by som tu chcel predniesť. Pre nás by nebolo akceptačované, aby sme rozšírili rozsah pôsobnosti smernice na tému eh, legislatívy, pokiaľ ide o zabezpečovanie služieb, no, pokiaľ ide o balíček služieb Európskej komisie a toto všetko. Ja by som chcel explicitne pritiahnuť vašu pozornosť na to, že toto je taká formulácia, ktorá ide práve týmto smerom. Čiže žiadne rozšírenie rozsahu pôsobnosti a zároveň pre nás je veľmi dôležité, pokiaľ ide o tému zdravia, kde e, práve Andreas sa aj o tom zmienil, aby sme vylúčili profesie, ktoré sa týkajú zdravotníckej oblasti z toho článku, ktoré sa týkajú test, textu proporcionality. Je to 4, 4b, 4a a 5. A potom takisto aj celý zvyšok smernice, pretože tento sektor by tam by mali byť aplikovateľné také normy, ktoré potrebujú transparentnosť a konzultáciu predtým pretože toto všetko by zmenilo celú konfiguráciu a ja si myslím, že by to v čase bola veľká chyba. Čím by sme vlastne spôsobili také zrýchlenie, ktoré na začiatku ani nechceme. A myslím si, že zastupcovia členských štátov by to nepochopili, pretože to ide o zásadnú vec, a to je, ktorou je zdravie pre celé spoločenstvo, pre všetky členské štáty. Pretože tu nejde len o to, že sú tu rôzne špecifika, charakteristiky zo štátu do, do štátu alebo v jednotlivých štátoch. A preto si myslím, že tie povolenia v oblasti zdravotníctva by mali byť vylúčené. Je to veľmi dôležité, aby sme urobili aj krok v prospech alebo smerom k budúcej harmonizácii, pokiaľ ide o jednotlivé územné eh, celky. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Za ECR máme pána Sulika. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Mám tuto napísaného viac, ale E, niekoľko bodov sa stalo medzičasom bezpredmetných. V tejto súvislosti som chcel oceniť e, konštruktívny ústretový prístup e, pána kolegu Švába. A teda len v krátkosti chápem zmysel tejto, tohto spresnenia princípu proporcionality a tak ako uvádzal môj predrečník príklady, kde by bol problém to aplikovať. Ja by som chcel uvieť iný príklad. E, slovenskí, a nielen slovenskí, aj východoeurópsky autodopravcovia sú vo Francúzsku znevýhodňovaní. E, nedá sa hovoriť priamo o diskriminácii, lebo sú dané podmienky, ktoré musia plniť všetci, nie len tí východoeurópsky e, prepravcovia, ale východoeurópsky prepravcovia tie podmienky majú jednoducho oveľa väčší problém splniť. Napríklad mať vo Francúzsku zástupcu, ktorý hovorí po francúzsky. Čiže podľa môjho e, vnímania tejto smernice by toto bol jeden príklad, ktorý, prípad, ktorý by sa zrejme efektívnejšie e, dal do budúcna riešiť. Na rozdiel od e, pána poslanca Koferatyho, ja si myslím, že zdravotnícke povolenia by nemali byť vynaté. Vidím problémy najmä v dodatkoch 69, 143.25. Ale ako som povedal, budem túto vec ďalej riešiť s pánom kolegom Švábom e, v písomnej forme, tak aby zajtra na shadow meetingu sme dospeli k spoločnému kompromisu. Ešte raz sa chcem poďakovať za e, ochotu ku kompromisom. Ďakujem pekne. Uh, Ďakujem pekne a za zelených pani Reda, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dovolte mi, aby som sa ofelnila, až zatiaľ na schôdzke tým som nebudem môcť byť prítomná, ale dovolte mi teraz um, zdôrazniť uh, naše uh, hlavné, hlavné témy a myslím, že za seba budú hovoriť aj naše pozmeňovacie návrhy. Áno, tento test proporcionality je podľa nás dobrým nástrojom a um, preto um, nemáme s týmto bodom až také problémy ako s inými časťami balíka služieb. My naozaj chceme, aby členské krajiny mali možnosť um, hospodárske uh, veci uh, postaviť uh, za uh, nejaký verejný záujem v prípade záujmov ako verejný záujem alebo verejná, verejné zdravie. Medicínske um, povolania nevynímame paušálne. Nie, chceme určitú flexibilitu v prípade núdzových prípadov, v prípade mm, nejakých mm, osobitných mm, udalostí. Čiže ten test proporcionality e, by, mal, by nemal nejako oddialovať určité opatrenia v prípade e, lekárskych, medicínskych povolaní. Test proporcionality e, teda by mal prebehnúť to, čo hovoril o vysielaní pracovníkov spravodajca, e, naozaj je potrebné byť veľmi obozretný. Súlad so smernicou vysielaní je nevyhnutný, ale o tomto bode ešte môžeme diskutovať, aby sme to jasne ohraničili a rozlíšili. Sme skeptickí, pokiaľ ide o obmedzenie sa na podstatné zmeny, pretože aký manevrovací priestor by to potom umožňovalo, e, či dôjde k notifikácii niektorých zmen alebo nie, to by bolo treba poradne zadefinovať. No a potom remeslo, myslím, že by sa to tam nemuselo nejako špeciálne zdôrazňovať, ale tento nástroj e, v zásade považujeme za vyvážený a myslím, že, že sa dopracujeme ku kompromisu relatívne rýchlo. Ďakujem. Thank you very much and then for... Ďakujem pekne a v mene ostatných rečníkov by som chcela vás požiadať, aby ste sa limitovali teda na dve minúty, pretože ešte budeme potrebovať odpovede. Nech sa páči, pán Scheinfeld. Ďakujem pekne. Máme síce veľmi málo času a preto by som sa chcela sústrediť len na hlavné myšlienky Chcel by som hlavne poďakovať Andrásovi za túto správu a za jeho veľkú angažovanosť v rôznych bodoch, ktoré zmienil. S nimi súhlasím. Chcem však spomenúť len jednu vec. Povedal by som to takto. Jednou z veľkých výhod Európskej únie je to, že máme jednotný trh. A jednotný trh nebude, pokiaľ nebudeme harmonizovať pravidla, nie len predpisy, ale aj pravidla. A harmonizácia podľa mňa znamená to, prípadne neznamená to, že musíme mať v každej krajine úplne identické doslovne pravidla. Existujú určité priestory, kde by členské štáty mali um, mať možnosť zohľadniť uh, svoje špecifika, napríklad uh, tradície remesla, kultúrne, historické dedictvo, ale viac menej tie všeobecné normy by mali byť harmonizované. Čiže hlavný postulát ku väčšine mojich pozmeňujúcich názorov sa opiera o to, že že by sme nemali hovoriť len o budúcich pravidlách, pretože Andreas, potom by sme harmonizovali aj ďalších 60 eh, rokov jednotný trh. Teraz máme 60. výročie jednotného trhu jeho vzniku a to by trvalo ďalších 60 rokov a chceme, aby táto harmonizácia vychádzala z toho, že pri súčasných normách a nielen pri tých, ktoré budeme príjmať v budúcnosti, sa harmonizovalo, lebo inak by sme nič nezharmonizovali. E, je mi ľúto, že nemám dostatok času, pretože som chcel popísať túto situáciu na takom malom príklade, ktorý myslím si, že je dosť ilustratívny a ide o turistických sprievodcov. Pretože niekedy by e, niekedy človek odpadol od smiechu kedy sa na to pozrel, ako fungujú tieto európske predpisy. Ja som sa s tým sám stretol a mám to z prvej ruky. A ak však uh, máte pocit, že mám viac ako 38 sekúnd času, tak by som vám o tom porozprával. Kedy si som bol na Španielsku na zájazde. Máme regulované povolanie turistu, eh, pardon, <laughs> sprievodcu cestovného ruchu. Išiel som na výlet a dostal som faktúru a z tej vyplynulo, že som platil dvom sprievodcom, aj keď sa tam zúčastnil iba jeden sprievodca cestovného ruchu. A keď som bol na mieste, tak to bol taký okružný výlet a každý deň prišiel španielský sprievodca, ktorý sa s nami ani neprivítal, len proste išiel a e, k šoférovi vybral si eura, podpísal prezenčku a išiel preč. A my sme za to platili. S tým, že poľský sprievodca poskytoval skutočné služby sprievodcu cestovného ruchu. To isté platilo aj pre japonských alebo maďarských turistov a ich zájazdy. Ospravedlňujem sa, ale máme tu strašne veľa ľudí a nemáme už veľa času. Ja som chcel povedať len toľko, hovorí rečník, že k čomu to vlastne išlo, keďže tie predpisy neumožňovali, aby ako sprievodca cestovného ruchu pôsobil v tej krajine niekto, kto nie je z daného členského štátu. Takže je to v podstate mafia, ktorá len vyťahuje peniaze z ľudí. Ďakujem. Lucy Anderson. Um, budeme sa tomu, budeme sa tomu venovať, ako to povedal aj môj kolega Sergio, sú tu určité problémy, ktorým sa musíme venovať. Myslím, že si treba uvedomiť, že ten test proporcionality je dobrou myšlienkou, ale sú tu určité obavy a ja zopakujem tie veci, ktoré tu odzneli. Ale vrátim sa k skutočnosti, že ECOSOC zdôraznil, že sú tu obavy, pokiaľ ide využívanie smernice na to, aby sme sa snažili dosiahnuť to, čo my chceme a že to môže nefungovať, ale ja by som chcela v tomto momente iba povedať, ja nie som tieňovou spravodajkyňou, v kontexte tohto zastanutia to poukazuje iba na to, že treba byť veľmi obozretný a takto treba postupovať. A po druhé, Andreas, chcela by som odpovedať k vodu, ktorému si mu neodpovedal, pretože nemáme čas. Nemali sme čas, keď sme pôvodne hovorili o tejto zložke, pokiaľ ide o článok 7, že aký prístup by si teda mal v tejto oblasti, pokiaľ ide posilnenie záväzkov, informovať a rozumným spôsobom konzultovať jednotlivé orgány. Ten text, ktorý máme k dispozícii, môže byť predmetom pozmeňujúcich návrhov, to je jasné, ale prístup rady, ako aj pôvodný návrh, tieto boli príliš slabé v tejto veci, takže ak skutočne máme záujem urobiť dobré nariadenie, tak treba to zvážiť. Ďakujem pekne. A na záver ešte, Katri, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem pekne spravodajcovi a ešte jednom spravodajcovi. Ja som sa iba chcela spýtať jednu základnú otázku a to je nasledovná. Ako povedal Andreas, súvisí to s tými zdravotníckými profesionami. Tam už je tento proporčný test, ako teda my chceme ich v tomto kontexte ošetriť? Je to právna otázka, ako ich chceme z toho vyčleniť, pretože to je veľmi dôležité, pretože sú tu určité obavy. Dôležitá je hlavne bezpečnosť pacientov, to je kľúčové, takže ja iba chcem pochopiť lepšie a bližšie, ako chceme to na jednej strane dosiahnuť a na druhej strane vyčleniť ďalších. Podľa mňa to je veľmi dôležité. Ďakujem veľmi pekne, Andreas, takže veľa otázok. Veľa otázok si dostal, máš 14 minút na odpoveď. Ďakujem pekne, pani predsednička, kolegovia kolegyne. Budem stručný eh, na to, aby sme možno neskôr ešte mohli sa spýtať ďalšie otázky, možno potom budeme hovoriť aj na stretnutí teňových spravodajcov. Ja si myslím, že všetky tie informácie, ktoré sme tu počuli, boli veľmi dobré, pozitívne. Ďakujem teňovým spravodajcom, ktorí skutočne sa venovali tejto problematike veľmi vážne. Začneme teda s článkom 7 podľa môjho vnímania je teda to, že tieto profesné regulácie sa vlastne rozvíjajú spoluprácou tých, ktorých sa to týka. Tak teraz po Nemecku. To znamená, oni dajú návrh a častokrát je to veľmi ťažké, pretože nie vždy sú veľmi ochotní urobiť nejaký krok dopredu v tejto oblasti za celú profesiu. Ak sa teda takto zhodnú, tak sa o tom potom môžu požiadať ministerstvo, aby sa autorizovali ich e, regulácie a potom v tejto fáze môže to potom zaslať na komisiu, aby sa to overilo a istým spôsobom vlastne nestrácajú, čo sa dá sa to dosiahnuť veľmi jednoducho relatívne. Takže ja si myslím, že začlenenie ďalších zúčastnených strán do tohto procesu môže byť na prospech veci, pretože častokrát sa ich to vlastne týka. Pokiaľ ide to exkluziu, to je dôležitá otázka. Catherine, pretože v istom spôsobe vlastne to je dilema toho celého prístupu. Máme proporcionalitu ako princíp v rámci zmluvu stanovenú. Máme ju aj v smernici, pokiaľ ide o profesné kvalifikácie. Prečo, ak môžem povedať výraz why the hell, prečo to máme robiť ešte raz? Áno, sú tu argumenty, môžem vám to vysvetliť, mám určité pochybnosti, či mi to uveríte, ale jednoducho tá ferová otázka je, že či skutočne môžeme vyčleniť oblasti, z tej smernice o profesných kvalifikáciách, ktoré tu nie sú obsahné. Ja si myslím, že z právneho hľadiska to je veľmi nebezpečné a preto si myslím, že tí kolegovia, ktorí nesledovali môj prístup, vlastne sú z právneho hľadiska e, smerujú tým spôsobom, pravdepodobne to je väčšina, a pravdepodobne budeme musieť sa pozrieť na to, ako s tým naložíme, takým spôsobom, aby sme na jednej strane zobrali do úvahy ustanovenia zmluvy, kde je to stanovené ako špecifická otázka, obsahujúc všetko to, čo povedal aj Sergio a Julia, a na druhej strane, aby sme zobrali do úvahy to, že táto smernica je istým spôsobom vlastne pod to, zastrešená v rámci tej smernice o profesných kvalifikáciách. Pokiaľ je ďalšie body, ktoré tu boli spomenuté, to je takisto súčasť tej odpovede na tú otázku o zdraví. Pre nás všetkých je samozrejme zdravie dôležité, bezpečnosť pacientov je na prvom mieste, ale hovoríme tu hlavne o nariadení pre lekárov a nie o bezpečnosti pacientov. Ak je to prepojené, tak samozrejme zvýťazí bezpečnosť pacientov, ale ak je to iba o hodnotenie toho, či lekár môže ísť do zahraničia, tak to je ďalšia otázka, to je vlastne tu pokryté. Takže musíme sa snažiť nájsť správne vyváženie a som presvedčený o tom, že ak by sme spoločne riešili túto záležitosť, tak nájdeme k tomu riešenie. A takisto súhlasím s tým, pokiaľ ide o zasielanie zas... zamestnancov, pán Scheifeld poukázal na to, že čo je neproporcionalita v konkrétnej realite a je tu plno i ďalších príkladov, ktoré sa môžu uvesť, to je veľmi ťažké. Pokiaľ je zasielanie zamestnancov, nemali by sme meniť to, s tým súhlasím, ale zároveň by sme mohli povedať, že čo členské štáty vlastne robia pod strechou, pod zastrešením tej smernice o zasielaní zamestnancov, to je takisto postihnuté princípom proporcionality, čo je vlastne už princíp, ktorý sa dodržiava dnes keď už to máme smernici o zasielaní zamestnancov, takisto to máme v zmluvách, takže vlastne iba zopakujeme to, čo už je známe. Ak by sme to takýmto spôsobom mohli spomenúť, tak vlastne by to pripomenulo členským štátom, že tu je ešte priestor, aby sme sa mohli tomu venovať. To je všetko, pani predsednička, nemám čo k tomu e, dodať. Môžeme sa teraz pozhovárať v rámci zasadnutia tieňových spravodajcov a potom môžeme potom v patričnom čase hlasovať. Ďakujem veľmi pekne. Budeme hlasovať 4. E, decembra. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem všetkým za príspevky a e, veľa úspechov s ďalším procesom a týmto myslím, že môžeme ukončiť dnešné dopoludnie. Budeme pokračovať dnes popoludní už o 2.30. Ako viete, začneme teda o pol hodinu skôr a Chcela by som sa takisto poďakovať aj tlmočníkom za dnešné dopoludne a prajem vám všetkým dobrý obed, dobrú chuť. Vidíme sa popoludne. Ďakujem.